minúty. Nevidím to ale kolegyňu Geriner. Takže to sa, skúsme sa najprv nejako zorganizovať. Ale môžeme zatiaľ urobiť bod 30, pri, príde, kým príde pani kolegyňa Geringer, takže nech sa páči. Bod 30. Pani Galo. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda chcem pripomenúť tým kolegom, ktorí možno neboli dostatočne pozorní počas prvej diskusie, to, že právo odmeniť autora za grafické alebo plastické dielo je neodňateľné v prípade odpredaja tohto diela. Niektoré členské krajiny, ako napríklad Spojené kráľovstvo, je to prvé miesto obchodovania s umením v Európe a toto právo zaviedli až v prvom, k 1. januáru 2012. E, potom napríklad Írsko, Holandsko a Rakúsko e, využili toto prechodné obdobie 14. decembra 2011. Európska komisia zverejnila správu ohľadne uplatňovania a vplyve smernice 44 z roku 2001, ktorá sa týka tohto e, následného práva. V správe sa hovorí, že pri dražbách e, diel živých umelcov, ako aj v prípade dedičov, e, tieto dve úrovni neboli, neboli dotknuté vzniknutím a uplatňovaním tohto následného práva. Ja som sa pozrela na posledné čísla z trhu s umením, aby som sa pozrela na trendy a chcela som zistiť, či je možné zistiť rozdiel medzi krajinami, ktoré uplatňujú toto právo a tými, ktoré ho neuplatňujú. Ehm, čo som skonštatovala, trh s umením prekvita napriek kríze, pretože rok 2011 je rok rekordný, 11,55 miliard e, dolárov výnosov z predaja. V prípade Európy e, objem predaja stúpol, tak v Spojenom kráľovstve, kde sa takéto právo e, neuplatňuje, ako vo Francúzsku a Nemecku. Čo som ešte skonštatovala, tento trend E, dokazuje aj o presune ťažiska z USA a Európy smerom k silnejúcim ekonomikám, ako napríklad smerom k Číne. Pre Čínu to naozaj znamená obrovský prekvit. V roku 2006 to predstavovalo 6 trhu s umením a v roku 2011 to bolo už 23 celosvetového trhu s umením. Ale nemôžeme obviňovať toto právo za tento trend, a to z dvoch dôvodov, pretože e, člen, e, Spojené štáty a Spojené kráľovstvo neuplatňujú toto právo ďalšieho predaja a taktiež silnenie, posilnenie čínskeho trhu. To je skôr výsledok globalizácie a vzniku e, nových e, zberateľov, ale ešte treba upresniť, že čínsky trh je zatiaľ obmedzený na miestnych umelcov, takže je to trh e, lokálny a týka sa iba Číňanov. Takže po tejto objektívnej analýze údajov z trhu môžeme e, skonštatovať nasledovné. Od roku 2001 E, tu nie je negatívny ani pozitívny vplyv, ale každopádne nie negatívny. A bolo by dobré sa snažiť mm, vypracovať vyvážené ustanovenia, aby uplatňovanie tejto smernice bolo čo najvyváženejšie. Je tu e, znižovanie týchto sadzieb. Strop je stanovený na 12,5 tisíc eur. Vylúčujú sa z toho menšie predaje a ešte jedna dôležitá vec. Um, oslobodenie prvého od predaja, teda uh, prv, v prípade prvého kupujúceho. Treba ešte porozmýšľať nad nasledovným. USA aj Čína rozmýšľajú nad zavedením takéhoto práva ďalšieho predaja, pretože vieme, že pri takýchto umeleckých dielach plastických a obrazoch to trvá dosť dlho predtým, ako začne byť umelec ziskový. A to je teda všeobecné konštatovanie a treba na to myslieť. A potom tie krajiny, ktoré som uviedla a v poslednom eh, rade ani Spojené kráľovstvo nezačali toto uplatňovať e, do 1. januára 2012. Preto treba istý odstup a treba sa zamyslieť nad dopadom tejto smernice z roku 2001. Komisia spomenula rok 2014 na prehodnotenie a ja v závere môjho stanoviska žiadam, aby sa osobitne zamyslela nad e, tými e, relevantnými sadzbami a nad kategóriou príjimateľov, pretože sú tu aj majiteľe galérií napríklad. Takže toľko tejto správe a potom lehota na pridanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Ja navrhujem 7. september Samozrejme, budem pozorne počúvať e, to, čo by mi chceli eventuálne povedať nejakí kolegovia. Toľko, pán predseda. A teraz pani kolegyňa Taylor. Um, v prvom rade, rade by som poďakovala pani Galo za veľmi, veľmi komplexnú správu a chcem len potvrdiť to, čo hovorila už v správe. A síce, že dôkazy nasvedčujú tomu, že sekundárne predaje pomáhali umelcom a nemali negatívne dopady na trh s umením. Keďže toto, táto smernica bola implementovaná len od januára 2012. Podporila by som myšlienku návrhu komisie, aby sme eh, kom, túto smernicu prehodnotili v roku 2014. Keďže trh s umením sa globalizuje, ako hovorila veľmi správne pani Galo, je naozaj veľmi dôležité, aby komisia naďalej eh, presadzovala globálnu stratégiu pre následný predaj a otvorila rokovania na globálnej úrovni, tak aby sa presadilo článok 14 Bernského dohovoru. Aj bol záväzný na globálnej úrovni. A ešte jeden drobný bod k bodu 15 eh, ktorý sa nachádza v správe pani Galo a síce komisia by možno mohla zvážiť prehodnotenie toho stropu, rovnako ako aj aplikovateľné sadzby. Ďakujem pekne. Ďakujem. Máme ešte nejaké ďalšie vyjadrenia. Pani spravodajkynia prikývla, takže netreba k tomu asi povedať už nič viac. Pani Galo, nech sa páči. Môžem iba skonštatovať, že je to e, téma, ktorá zaujíma mojich kolegov. Mm-hmm. Viac k tomu teraz nepoviem, ale samozrejme ma zaujíma všetko to, čo by mi eventuálne kolegovia chceli povedať. Ďakujem takže uvidíme, či sa ešte objavia nejaké ďalšie pozmeňujúce návrhy, ale termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 7. septembra 2012, takže to môžeme teraz ponechať bokom. Prídeme k bodu 29. Obidvoja kolegovia sú tu. Pani Geringer je hlavná spravodajkynia, Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Ja idem. Ciekawym przypadkiem nowym, jeśli chodzi o... Ďakujem. Ide tu o nový prípad. Ide o subsidiaritu. 21. marca Európska komisia prijala svoj návrh k nariadeniu rady a ide o kolektívne opatrenia v oblasti slobody usadenia sa a poskytovania služieb. Ide o návrh Monty 2. Ide o e, článok zmluvy 352. A ide tu o jednomyselnosť v Rade a súhlas Európskeho parlamentu, ktorý sa požaduje. Podľa protokolu 2 Lisabonskej zmluvy parlamenty jednotlivých krajín môžu e, revidovať tieto opatrenia a môžu aj navrh, prísť s odôvodnením stanoviskom, ak si myslia, že navrhovaný dokument nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Jedna, ak jedna tretina národných parlamentov príde s takýmto stanoviskom, tak potom ten orgán, ktorý to navrhol, musí tento akt revidovať a potom sa musí prijať rozhodnutie, či sa to príjme alebo zruší. To je tzv. konanie žltej karty. Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy máme prvýkrát dočinenia s postupom e, žltej karty. V bežnom konaní sme mali zvyčajne jednoduché riešenie. Ak obyčajná väčšina národných parlamentov dala odôvodnené stanovisko, tak potom Európsky parlament mal zvážiť, či návrh komisie je v súlade so zásadou subsidiarity. A ak tomu tak nebolo, tak potom sa o tomto návrhu ďalej nerokovalo. A potom máme dočinenia s konaním podľa žltej karty, ale v takomto prípade to nie je možné z dvoch dôvodov. Od e, 8 týždňov po stanovisku tak to uplynulo už 22. mája a kolegium komisárov formálne e, podporovalo E, takéto stanovisko na nasledujúcom e, rokovaní a potom by komisia rozhodla, či ako má vyzerať takéto rozhodnutie. Podľa rokovacieho poriadku E, sa hovorí, že neodôvodnené stanoviska predstavujú tretinu hlasov národných parlamentov a jednu štvrtinu v prípade legislatívneho návrhu na základe 76 zmluvy o fungovaní EÚ. A e, autor stanoviska musí určiť, ako sa má ďalej postupovať. Takže vidím tu zviazané ruky a musíme počkať, čo treba spraviť. Je tu mnoho obmedzení v tomto dokumente a je to aj veľmi rozporuplné. A mali by sme sa zaoberať tým, či to, je to v súlade so zásadou subsidiarity, ale potrebujeme odôvodnenie Európskej komisie, na to čakáme. A ja si myslím, že pri najbližšom zasadnutí nášho výboru budeme mať tento dokument k dispozícii, ale zatiaľ ešte stále nemáme rozhodnutie Európskej komisie k dispozícii, takže musíme počkať do septembra podľa mňa. Ďakujem, Tadeus. Eh, ďakujem veľmi pekne. V mene, chcem hovoriť mene Axela Fossa. A je to tu toto stanovisko, o ktorom sa hovorilo. A je to veľmi zaujímavý prípad. A ako sa už povedalo, Európska komisia navrhla, že podľa článku 352 máme 4 body, ale ja by som chcela, chcel ukázať len na tie, ktoré považujem za najdôležitejšie, aby sme rozumeli, prečo sa zvolil tento právny základ. Poprvé, ak by sa ukázalo, že EÚ musí konať, aby dosiahla cieľ ktorý je navrhnutý v zmluve, tak potom rada môže po dohode s komisiou a parlamentom vydať príslušné predpisy. Tieto predpisy potom môžu nadobudnúť, e, nadobudnúť účinnosť. Veľmi ťažko sa tento text tlmočí, lebo sa číta a tlmočníci majú problémy s tým. Takže ďalej sa v článku hovorí alebo poukazuje na e, určité možnosti. Ak by sme to doslovne interpretovali, tak e, by sme nemali žiadnu diskusiu a treba tu zohľadniť určité otázky. Návrh Európskej komisie je veľmi široký a chcem tu poukázať na veľmi dôležitý dôvod, jednoducho ho vlastne nemôžeme použiť, lebo ten článok, ktorý som citovala, sa môže použiť len pre výnimočné situácie. S tým sa naozaj nedá nič robiť. Doteraz sme použili tento článok len jeden jediný krát a kolega Žobro pripravil správu v súvislosti s s úradným vestníkom Európskej únie. Dámy a páni, sú tu veľké rozdiely. Táto správa bola len technickou správou a to, o čom hovoríme dnes, to je veľmi politická otázka. Tá e, e, e, ustanovenie o flexibilite, ktoré sa tu nachádza, sa môže použiť len v osobitných prípadoch, len tam, kde E, nie sú uvedené kompetencie pre Európsku úniu, keď e, mluva definuje určitú politiku, aby sa dosiahol nejaký cieľ. Kolega Foss navrhuje podľa článku 37.3 nášho rokovacieho poriadku môže výbor Júri z vlastnej iniciatívy E, sa zaoberať otázkou právneho základu. Teda keď sa komisia rozhodne, že bude e, ďalej trvať na svojom návrhu, tak je tu tá otázka tejto pružnosti, tak potom Axel Foss ako zástupca odporúči, ako spravodajca odporúči, aby sme my ako výbor Júri sa zaoberali touto otázkou a z vlastnej iniciatívy skúmali, že či je to možné. Áno, ďakujem, takže myslím si, že musíme teraz počkať na to, čo robí komisia. Komisia je zastúpená. Chcete sa vyjadriť? Alebo sa nechcete vyjadriť? Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že už bolo povedané, že sme konfrontovaní bezprecedentným prípadom, ktorý súvisí so, vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti a zároveň s uplatňovaním eh, veľmi citlivej politickej veľmi citlivého politického rozhodnutia, je zrejme, že tieto právne dopady budú mať zásadný ústavnoprávny charakter a zároveň naznačujú, aký nový mechanizmus majú národné parlamenty pri preskúmavaní princípu subsidiarity. To nadvezuje aj na list predsedu Baroza, ktorý reagoval na vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti. Tento protokol veľmi jasne indikuje, čo sa stane ďalej, pretože 30. mája kolegium potvrdilo, že áno, Ehm, tá procedúra žltej karty bola spustená, e, pretože 12 12 e, parlamentov, e, ktoré zastupujú 19 hlasov, čiže e, je to viac ako to kvórum, ktoré bolo nevyhnutné, tam to malo byť 18 z 24, takže komisia bude musieť preskúmať svoj návrh, no a zároveň tento protokol indikuje aj jednotlivé možnosti, ktoré komisia má. Komisia sa bude musieť rozhodnúť, či naďalej e, bude stiahovať návrh, doplňať návrh, alebo ako bude konať. V súčasnosti prebieha veľmi hlboká analýza všetkých argumentov, ktoré boli predložené, aj jednotlivých stanovisk a postojov zo strany národných parlamentov, no a treba povedať, že toto je veľmi citlivý politický proces, ktorý určite bude trvať istý čas, no a práve preto vám nemôžem poskytnúť ďalšie podrobné informácie ohľadom očakávaného času. V protokole sa okrem iného takýto časový harmonogram nikde neuvádza. Snaď teda e, budete mať dosť práce tým pádom na letnú prestávku. Už som povedala, že by sme mali brať zásadu subsidiarity vážne. Mnohí z nás, liberáli a aj ja, sme v posledných voľbách hovorili o tom, že chceme dbať na zásadu subsidiarity a že na európskej úrovni sa bude riešiť len to, čo tam patrí a že to všetko ostatné bude na eh, miestnej, regionálnej úrovni. Trvalo takmer tri roky, kým sme sa k tomu dopracovali. Podľa mňa to nie je preto, že by sme už predtým to nemali odôvodnené, ale preto, že tie konania v členských štátoch neboli ešte e, na mieste a že členské štáty doteraz nespolupracovali dostačne Teraz sa zaoberá už aj e, výbor regionov touto zásadou, snaží sa to spracovať, ale máme aj poznanie v tomto parlamente, že keď sa naozaj niečo politicky chce a keď sa to vníma ako zmysluplné na európskej úrovni, tak sa vždy nájdú aj tie primerané právne základy a potom sa tiež na to až tak presne nepozerá, keď sa to chce politicky presadiť. Takže by sme to mali brať vážne, keď sa hovorí o námietke subsidiarity. A chcem sa pridať k spravodajkyni. Je to niečo, čo je uvedené v zmluve a myslím si, že nás to teraz nepredstaví kvapí. Komisia nemusí teraz mesiace a mesiace skúmať. Je správne, ak by sme v septembri dostali primerané stanovisko na najbližšie zasadnutie Júry. A chcem sa pridať k tomu, čo už povedal aj kolega Zvievka, a síce, že my ako výbor Júri by sme potom mohli aj konať z vlastnej iniciatívy podľa toho, ako to dopadne. Ďakujem. Takže počkáme do septembra to sú takmer dva mesiace, tak možno sa to podarí. Uvidíme. Takže môžeme opustiť tento bod. A teraz prejdeme k bodu 30. To je tá ďalšia správa kolegyni Galo, kde ide o ochranu údajov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som spravodajka, spravodajkyňa tohto stanoviska tejto legislatívnej iniciatíve, ktorá je zásadná z dvoch dôvodov. My sme dobre situovaní na to, aby sme vedeli, ako dôležité sú sociálne siete a internet. Vo všeobecnosti občania majú pocit, že už nekontrolujú alebo dostatočne nekontrolujú informácie, ktoré sú v obehu e, na internete a ktoré sa dajú vyhľadať e, tými vyhľadávačmi Takže ide o to poseniť ich dôveru a vybudovať jednotný trh digitálny, ktorý by bol konkurencieschopný. Je veľmi zaujímavé e, v porovnaní s knihou Ruela a Big Brother, e, teda, že dnes už to nie je štát, ale súkromný e, poskytovateľia prístupu na internet, ktorí majú dosť agresívnu politiku sledujú e, svojich e, klientov, ale tá diskusia je oveľa širšia. Ide o rozvoj digitálneho hospodárstva. Ochrana osobných údajov musí byť účinná, ale musí taktiež byť primeraná tak, aby bol možný rozvoj nových služieb, nových tovarov v prospech občanov. A taktiež to musí byť kompatibilné s ďalšími iniciatívami EÚ, ako napríklad e, so stratégiou pre cloud computing. To by malo byť zverejnené teraz v lete. Takže nejaká prílišná skosnatenosť pri tomto stanovisku. Minulý rok sme hovorili o správe z vlastnej iniciatívy Axela Fossa. Išlo o celkový prístup k otázke osobných údajov. Ja samozrejme zohľadním e, túto správu výboru Júri aj uznesenie, ktoré prijal Európsky parlament aké sú zásady v smernici 95. Je to akýsi referenčný text a treba povedať, že ešte stále obsah je aktuálny. A preto návrh nariadenia vlastne toto zachováva, ale posilňuje práva užívateľov. A my to naozaj môžeme plne uvítať, teda tento odkaz Európskej komisie Taktiež treba pamätať na to, že ide o osobné údaje online. V podstate myslíme iba na takéto, ale aj tie, ktoré nie sú na uh, internete. To je taktiež aktuálne. Um, akú, aké otázky si treba položiť? Napríklad, čo je údaj, ktorý má povahu osobného údaja? Tuto otázku si treba položiť dnes, ale v budúcnosti. Iba pred hodinou som sa stretla s odborníkmi na digitálne technológie a oni mi povedali, že adresy IP už sú saturované, teda už nebude možné pridelovať nové IP adresy, čo znamená, že by Ehm, dokonca 100 osôb mohlo využívať tú istú IP adresu. Ehm, dnes je to ehm, osobný údaj táto IP adresa, ale neviem, či to tak bude aj zajtra. Takže treba porozmýšľať nad tou definíciou. A ešte ďalšia vec. Ochrana údajov od samotného vzniku zmluvy je to článok 23. Tu úplne súhlasím s touto konkrétnou iniciatívou, ale e, potom rozmýšľam nad tým, aký význam na odsek 2 tohto článku 23, kde sa hovorí o štandardnej ochrane a pritom v článku 5 e, toho istého dokumentu máme pravidlo minimalizácie údajov, čo znamená, že údaje musia byť obmedzené na potrebné minimum teda na tie ciele, s akým sú spracovávané. Neviem, čo je to konkrétne štandardná ochrana. Dúfam, že jedného dňa mi to komisia vysvetlí. Ďalší, tretí bod. To je asi najdôležitejšie a najznámejšie v radoch verejnosti. Právo na digitálne zabudnutie je to v článku 17 ani tu by sme nemali možno príliš e, fantazírovať, pretože keď sa porozprávate s ľuďmi z praxe, ktoré sa, ktorí sa tomu rozumejú, teda že úplné materiálne e, odstránenie sa ťažko e, uskutočňuje v praxi. Takže ide o právo na zabudnutie, ale nie je to právo na výmaz. A každopádne na to treba pamätať. Mám pocit, že moc rozprávam. Štvrtý bod ešte. Súhlas. Tu je to opäť veľmi dôležité, aby súhlas e, bol vlastne základom e, zákonnosti takéhoto spracovania. A táto, tento súhlas nemôže byť tichý, musí to byť explicitný, výslovný súhlas aby odzrkadloval informované vedomé rozhodnutie, môže to byť formou zaškrtnutia nejakého polička. A tu opäť úplne súhlasím so zásadou explicitného súhlasu, ale treba to uplatňovať inteligentne, bez toho, aby sme nejak e, zvyšovali povinnosť malých a stredných podnikov, ktorý, ktoré by Pardon za výpadky hlasu, hovorí rečnička. Teda podniky, ktoré by nemali prostriedky na to, aby sa vysporiadali s takýmito povinnosťami a zodpovedný za spracovanie má e, povinnosť dosiahnuť, e, uplatniť prostriedky, ale nie, nemusí e, dosiahnuť výsledok. Jednoducho musí uplatniť všetky technické opatrenia. A ešte jedna vec, ktorá je dôležitá, ochrana osobných údajov detí. Na tom mi mimoriadne záleží a myslím, že to platí aj pre ostatných. A ešte jedna vec, ktorá by mala byť e, trošku hĺbšie vypracovaná, aj keď e, dnes iba tak stručne, určite sa k tomu ešte vrátime. E, pravidlá pri presune údajov k tretím krajinám. Internet totiž to nepozná hranice. Takže tu musí existovať nejaký kontrolný mechanizmus, sú to články 40 a ďalšie. A e, v dokumente je istá pružnosť mechanizmov, tak aby bola dosiahnutá adekvátna úroveň ochrany, aspoň tak sa to nazýva. Napríklad článok 41 definuje kritéria a podmienky postupov príjmania rozhodnutia výborom, ktorý skonštatuje, či tá ochrana je adekvátna. Článok 42 podriaduje tieto presuny bez e, rozhodnutia komisie, e, ale za predpokladu, že budú dostatočné záruky, napríklad e, štandardné doložky alebo, a to je novinka, záväzné podnikové pravidla. A ešte jedna možnosť pre tie zmluvné doložky, ale v tomto prípade to musí byť s povolením. Takže tých bodov je ešte oveľa viac. No ale k harmonogramu myslím, že by sme tento návrh stanoviska mohli e, prediskutovať na zasadnutí v septembri a ja vám potom poviem, aká je lehota na prekladanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Takže ďakujem za vašu pozornosť a obávam sa, že na dnes už hlas nemám. Ďakujem veľmi pekne. Je to naozaj veľmi zložitá téma, takže ďalej nech sa páči. Very brief. Len veľmi stručne. Rada by som povedala, že v tomto digitálnom období s všetkými tými dátami, ktoré sú distribuované, ako spomínala pani Galo, a spracovávanie týchto dát sa dotýka snáď každého. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme veľmi pozorne preskúmali tento návrh, ktorý predkladá komisia potrebujeme zabezpečiť, aby sme chránili súkromie jednotlivcov a zároveň, aby sme posilnili práva súkromia na internete. Zároveň ale musíme vytvoriť priestor pre inovácie služieb postavených na internetovej na internetové technológie. Dôležité to je najmä preto, že technológia sa vyvíja takmer neustále. Potrebujeme vytvoriť legislatívu, ktorá má dostatočný priestor pre adaptácie. Tento návrh musí vytvoriť poskytov- práva tak pre užívateľov dát, ako aj vlastníkov týchto dát. Teším sa na spoluprácu s pani Galo pri tejto téme. Pani Lichtenberger, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za túto prvú správu. Je to naozaj veľmi zložitá téma, ale žiaľ, v návrhu komisie to nie je tak podrobne riešené, ako by to malo byť, aby sme mali e, skutočnú ochranu údajov. Napriek tomu tu budeme musieť prísť k odpovedi. Tu ide o ten problém, že by sme mali predvídať budúci vývoj, čo je niekedy veľmi ťažké. Kolegyňa hovorila o cloud computing. A pre nás napríklad cloud computing predstavuje obrovské výzvy, najmä keď ide o obchodné údaje a podobné tu ide o základnú vec a síce, či takéto stratégie tu vôbec e, do toho zapadajú alebo nie. A samozrejme, že potom tu potrebujeme aj európsku infraštruktúru. Ak sa tu budeme e, e, baviť o tom, že sa bavíme len cez americkú infraštruktúru, môžeme zabudnúť na ochranu údajov pretože jednoducho nie je realizovateľný pre európskych občanov v Spojených štátoch. To je jednoducho dané a máme tu proste tento problém. Niekoľko poznámok k tomu, čo sa tu ešte hovorilo. Požiadavka transparentnosti je veľmi dôležitá otázka, ale nás neochrání pred tým, aby nedošlo k určitým obchádzaniam e, týchto zásad, pokiaľ ide o, o úradníka na ochranu osobných údajov pri podnikoch na 250 zamestnancov je veľmi problematická ja neviem, respektíve ja neviem, či je to naozaj tak. Neverím, že je to tomu tak že počet zamestnancov je ten správny ukazovateľ. V prvom rade v tomto odvetví hospodárstva ide v veľkom rade o podniky, ktoré poskytujú služby e, e, von, majú zastrešujúcu firmu s piatimi e, zamestnancami a všetky ostatné veci si outsourcujú a e, to nám tu potom vôbec nepomôže. A keď si zoberiem napríklad e, naše v Rakúsku štruktúry v malej krajine, tak máme tam možno 5 takýchto úradníkov pre ochranu údajov, pretože všetci ostatní sú, majú počet zamestnancov pod 250, e, takže to nie je to správne hľadisko pretože tu nejde len o údaje zamestnancov, ale môže tu ísť aj o iné špecifické prípady. Takže ja tu mám svoje problémy a možno to nie je ten správny postup. Máme podniky s 30-40 zamestnancami a to všetko môže mať veľký dopad na túto celú vec. Takže ja tu mám určité problémy. Pokiaľ ide o ďalšie odovzdávanie údajov, tak som za veľmi prísne opt-in. To, čo sa má ďalej poskytovať a požiadavka implicitného súhlasu vo forme dotazníka, nejakého formulára, tlačiva je nepredstaviteľná. To znamená, že tu by malo byť to opt-in kde by sa o tom malo nielen uvažovať, ale aj realizovateľné to by to malo byť. Takže to je veľmi dôležité. Ja som nikdy nesúhlasila s ničím, čo by mohlo umožniť ďalej poskytovať moje údaje, ale proste e, E, tie údaje, ktoré sa ale dostávajú ďalej a potom ja dostávam veci, tak určite sa dostávajú k, k týmto údajom e, nejakým spôsobom, bez toho, že by som ja dala ten súhlas. Nie, že by to bol taký veľký problém, ale vidíme, tu, že údaje sa ďalej postupujú bez toho, že by bol vôbec niekedy daný súhlas a mnohé podniky už pritom podpísali záväzok, že to budú robiť, ale zdá sa, že ten záväzok nie je hodný ani toho papiera, na ktorom stojí. Takže vidíme, že to treba upraviť. V tejto súvislosti, v súvislosti na právo na zabudnutie, Treba sa na to veľmi pozrieť, kde to platí, kde to neplatí. Niektoré, niektorí e, jednoducho hovoria, že by tu mohli vzniknúť aj problémy pri presadzovaní, alebo že by e, sme tu potrebovali uh, respektíve chcem povedať, že v, smerni, v úprave o e, osirelých dielach máme aj ustanovenie o diligent procedure. To znamená, že to musí byť e, proste postup, kde sa dôsledne pracuje. Musíme tu mať také riešenie, kde by bolo upravené vymazanie. Jednoducho nemôžeme povedať, že Eh, alebo ja si myslím, že by to mohla byť aj taká úprava, ktorú by sme mali v tejto časti. A eh, jednoducho chcem povedať, že musíme vytrvať, pretože je právo každého človeka, na ktoré, eh, ktoré musíme zohľadniť potom som si ešte napísala, že rozhodujúcim bodom je Data Protection by Design, kde sa dajú od začiatku veci ľahko preskúmať, takže ak e, tu nebude mať nejaké osobitné funkcie, tak potom v niektorých oblastiach môžem e, zminimalizovať potrebu úpravy, regulácie, ale musí to byť presne definované, pretože dneska to môže znamenať všetko a nič a potrebujeme niečo presnejšie a doteraz sa nám nepodarilo nájsť to riešenie, ktoré by nás e, dostalo ďalej. Problematická je aj otázka odozdania tretím štátom a otázka údajov z tretich štátov. To nevieme riešiť, ale aspoň tam, kde Európska únia má možnosť úpravy, aby to aj upravovala, pretože ak by sme mali len nejaké polovičné e, riešenie s veľkým priestorom na vlastnú úvahu členských štátov, tak potom táto európska úprava nemá veľký význam. Takže by som bola naozaj za to, aby sme sa pokúsili e, zrealizovať to, čo sa dá a použili e, tu na to, čo je medzinárodné, cezhraničné a zamerali sa na tieto veci. Takže keď si zoberiem napríklad teraz povinnosť nahlasovania, tak to sú veci, ktoré sa dostávajú aj za hranice. Ak sú tu potom tieto zariadenia a členské štáty by mali nejakú možnosť e, výnimiek, a potom by tu bola taká výnimka, že to, čo robia verejné inštitúcie, je aj tak dovolené, tak potom je to problematické. To je, myslím, jasné. Ďakujem. Ďalší, prosím. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj si treba uvedomiť, že naše osobné údaje sú teraz predmetom obchodovania na trhu a nielen sa zozbieravajú, zachovávajú, analýzujú, archivujú, ale aj sa predávajú a teda kupujú. No a právo na zabudnutie je preto veľmi komplikované v praxi, pretože ten, ktorý zozbieral naše osobné údaje, či už webová stránka alebo nie, tak e, v istej chvíli už ich nemá, pretože ich odpredal. Takže je veľmi ťažké to potom nejak e, chcieť získať späť po zozbieraní a žiadať o výmaz. Je tu právna úprava zberu takýchto údajov a rovnako sa bude potrebné venovať otázke obchodovania s údajmi na trhu či sa to umožní, či sa to zakáže, v akej podobe, pretože potom to v podstate nikto už nekontroluje ani ten prvý subjekt, ktorý zozbieral tie údaje. Potom otázka tretích krajín. Tu sa môžem pripojiť k spravodajkyni a k pani Lichtenberger. Je to veľmi dôležité. Napríklad SWIFT to bola mimoriadne citlivá záležitosť. Taktiež som tu za pravidlo. A európske pravidlo musí chrániť európskych občanov. Aj keď e, sa to má uplatňovať e, na subjekty, ktoré mm, majú sídlo v tretej krajine, pri sociálnych sieťach sme to videli, e, snažia sa ich niekedy obmedziť, ich prienik na trh, pretože ochrana osobných údajov sa im nezdala byť dostatočná. Ja myslím, že toto je pravidlo, ktoré by sme mali rozšíriť. Taktiež úplne súhlasím s kolegyňou Galo, keď hovorí, že sa netreba výlučne zameriavať na zber osobných údajov online, pretože potom sa e, ako si rýchlo zabúda na e, údaje, ktoré sú čierne na bielom, na papieri, aj tie sa zbierajú. Keď som sa venovala tejto otázke, tak som zistila, že napríklad prevádzkové alebo poskytovateľia e, poštových služieb využívajú údaje, ktoré majú k dispozícii, teda e, poštové adresy a spracovávajú ich a taktiež ich predávajú. Napríklad agent, reklamným agentúram ktoré ich používajú na zasielanie e, reklamy s vašim konkrétnym menom a adresou. Takže vďaka takýmto poštovým adresám sa e, môže potom bližšie určiť štvrť, e, veková kategória, pohlavie. Takže ide o akési sledovanie, vytváranie profilov No a tie zoznamy sa ďalej predávajú tým, ktorí mm, takto opäť zasilajú reklamu. Takže tu by sme sa mali asi seriózne zaoberať touto otázkou. Keď ide o verejné podniky, e, súkromné alebo verejno-súkromné, mali by sme nad tým minimálne porozmýšľať a, a porozmýšľať nad nejakými pravidlami. Pani Geringer. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma, ktorá prichádza v hod. Neviem, či ste si to taktiež všimli, ale raz za rok do Európskeho parlamentu prichádzajú e, inšpektori pre E, údaje zo všetkých členských krajín. Dokonca je Európsky deň pre ochranu údajov a takíto inšpektori sa tu raz ročne stretávajú a pri tej príležitosti sa ja stretávam s tým poľským. Neviem, či je to iba u nás tak v Polsku, ale aspoň mne povedal, že sa ho málo kedy, že ho málo kedy konzultujú prípade vzniku nových legislatívnych návrhov. Takže to nie je, automatické, nie je automaticky požiadaný o vyjadrenie. Iba ak by e, to urobil z vlastnej iniciatívy, tak e, by mohol možno niečo dosiahnuť. Prečo to spomínam? Počas polského predsedníctva sa rokovalo o akte a polský inšpektor e, zaslal svoje stanovisko polskej vláde a v tom stanovisku boli tie isté závery, ku akým sme my dospeli na poslednom plenárnom zasadnutí. Polská vláda si to stanovisko neobjednala ani neprečítala, takže myslím, že je dôležité využívať tie štruktúry, ktoré už existujú v každej členskej krajine a aj pri tejto správe by sme sa mali obracať na e, takýchto inšpektorov, ktorých máme v našich krajinách. Neviem konkrétne, ako sa e, volajú, ale každopádne sú to odborníci, ktorí sa odborne zaoberajú osobnými údajmi. A keď ide o to právo na zabudnutie, možno, že nie všetci rozumejú význam. Naozaj bude ťažké donútiť poskytovateľov služieb, aby takéto niečo boli schopní spraviť. Údaje sa nielen predávajú, ale dokonca sa neúmyselne dostávajú ďalej. Napríklad e, poisťovne nejako neručia za údaje. Ide však o dôležité údaje, ktoré sa v takomto prípade týkajú zdravia. A tu sú stopy na internete, ktoré sa dajú využiť. Ak sa niekto zaujíma nejakú dietu alebo nejakú liečbu, tak e, môže poisťovňa e, využiť takéto informácie a môže sa obrátiť na takýchto užívateľov internetu a bude e, napríklad zvyšovať ich prémie. No ale samozrejme, takýchto internetových špionov my nemôžeme e, akceptovať. Ak nakupujeme na internete alebo ak vyhľadávame nejaké informácie, tak potom e, musíme sprístupniť naše údaje. Vždy je tam poličko, kde sa hovorí, že musíme e, poskytnúť isté informácie, až potom sa dá uskutočniť nejaký nákup. Nede tu o nejakú voľbu, jednoducho e, nedá sa to obísť. A potom sú taktiež podniky, ktoré sa zaoberajú výlučne s údajmi, zbierajú ich a takéto podniky nepracujú vždy otvorene. A keď sa to takto deje, tak by sa to nemalo považovať za legálne. Niektorí dokonca sa tvária, že predávajú výrobok za euro alebo dva, ale v podstate nejde vôbec o tento výrobok, ide o to získať údaje. Možno, že sa ten výrobok nakoniec aj predá, ale v podstate ide o to získať údaje, ktoré sa potom ďalej predajú, ale takýto postup nie je spravodlivý, pretože naozaj nejde o výrobky, ale o tie údaje, ktoré sa potom posúvajú ďalej a vôbec nevieme, čo sa s nimi deje. Treba to podrobne preskúmať, musíme to sledovať. Kolegyňa Galo má v tejto oblasti veľké skúsenosti a preto si myslím, že e, jej správa je veľmi zaujímavá a e, dôležitá. E, kolegyňa Tajn, nech sa páči. Áno, ja chcem stručne niečo poznamenať k tomu, čo povedala kolegyňa Lichtenberger. Predpoklady pre prácu ochrancu eh, údajov. Ja už dlhšie mám pocit, že ak eh, nás nič iné nenapadne, tak sa vytvorí takéto post ale možno, že sa dlho nič nebude diať, ale napriek tomu sa raz za rok musí e, zorganizovať nejaký seminár, to stojí e, isté peniaze a treba vypracovať správu. Po 11. septembri e, sme taktiež vytvorili takýto e, špecifický post. Ja ani neviem už koľko takýchto e, funkcií vzniklo Vždycky je to splnomocnený pre nejakú oblasť, má povinnosť vypracovať správy, možno, že je potreba ďalšieho vzdelávania. To všetko stojí nemalo peňazí. A hlavne pokiaľ ide o ochranu údajov, tak tu v konečnom dôsledku e, to nedáva veľký zmysel, ak to nie je e, odborník. E, zbytočné vytvára takúto pozíciu. Máme už aj v Nemecku takýto právny predpis, ani neviem, kto presne to je. Ťažko sa splňajú požiadavky, takže ja si myslím, že naozaj by mala byť tá možnosť, že ak takáto osoba už e, pracuje, tak by sa mala táto pozícia zachovať a nie nanova vytvárať. E, takže možno, že by sme sa mali naozaj pozrieť e, zblízka už na túto oblasť. Ak to je v, naozaj v malých podnikoch, e, tak potom si na to... Neviem si to konkrétne predstaviť. Kolega Cvievka a potom kolegyňa Regner. Ďakujem pekne. Je to, je to veľmi zaujímavá diskusia. Viacerí sa už vyjadrili. No a to svedčí o tom, ako veľmi nás táto téma zaujíma. Jedna pripomienka, ja nesúhlasím s týmto, tu odznelo ten argument Lídie, teda, že akta ukázala, že to stanovisko polského inšpektora polská vláda nezohľadnila, možno to platia pre nejaké iné krajiny. Hovorilo sa iba o možnosti ale nie je vôbec jasné, že za tým je akta. Ale chcem povedať ešte niečo iné. Prečo ste všetci tak bojovali proti akte? No asi preto, aby bolo možné voľne obchodovať na internete. No a mm, tu asi naozaj ostáva najviac stôp a tie údaje potom e, sa môžu využiť na analyzovanie správania toho ktorého jednotlivca. Na jednej strane žiadame plnú slobodu na internete a na druhej strane hovoríme, že treba slobodu obmedziť. Ja sa pýtam, prečo treba uviesť jasný dôvod. Neexistuje úplná sloboda na internete, to treba podľa mňa povedať nahlas. A tu sa možno, že kradnú údaje, ale v iných prípadoch sa nekradnú iba údaje, ale aj isté práva. Takže my sa musíme zaoberať e, s týmto ako e, s balíkom. Duševné vlastníctvo, ochrana údajov a tak ďalej. Naozaj nezabúdajme na niektoré prvky, neodsúvajme niečo bokom, pretože takáto situácia sa nás môže bezprostredne dotknúť. Nech sa páči, kolegyňa Regner. To, čo povedala pani Tajn, ma eh, naozaj eh, priviedlo k tomu, aby som sa taktiež prihlasila o slovo. Poviem iba následovné. Nemôžu existovať podniky, ktoré eh, majú vyššiu ochranu údajov ako ďalšie. Ja hovorím o tom, že je veľký rozdiel, či ide o podnik e, s mnohými kontaktmi, ale s malým počtom zamestnaných a potom e, s veľkým podnikom, kde to nie je až taká palčivá otázka. My hovoríme e, zo strany spotrebiteľov, ale tu ide aj o niečo iné. A tu hovorím o, o Rakúsku, kde môžu byť situácie, kedy zamestnávateľ musia musí uzavrieť isté dohody, ak pracuje s osobnými údajmi. Takže ja by som bola rada, keby sme to tu nejako nemiešali. Malo by byť jasné, že nechceme zvyšovať administratívnu záťaž, nechceme vytvárať nové povinnosti, ale naozaj nemala by vzniknúť e, následovná situácia, kedy e, podniky s malým počtom zamestnancov by e, mali iba nejakú menej kvalitnú ochranu údajov, preto by sme sa na to mali pozrieť zblízka. Ďakujem pekne. Teraz pani Tineva spravodajkyňa, poslankyňa Galo. Ďakujem pekne, pán predseda. Priznám sa, že ma teší kolegia, e, reakcia kolegov a môžem iba skonštatovať, že táto téma ich zaujíma oveľa viac ako to právo e, ďalšieho predaja. Takže odpoviem stručne, ja úplne súhlasím s Evou Lichtenberger, konkrétne pri tom cloud computing. Tu naozaj musíme mať e, takéto strediska, kde sa budú zhromažďovať údaje v EÚ a že európske podniky budú mať e, na starosti tento cloud computing. Nemôžeme do nekonečna byť závislí od USA a taktiež chcem ubezpečiť François Castex, ktorá veľmi dobre pozná túto oblasť, že tento legislatívny návrh, kde kapitola 4 sa výlučne venuje zodpovednosti toho, kto je zodpovedný práve za spracovanie údajov. Hovorí sa o akejsi zdieľanej zodpovednosti, taktiež o zodpovednosti e, dodávateľov. Môžeme posilniť znenie kapitolu 4 eventuálne, ak sa nám to nezdá byť dostatočne jasne naformulované, ale podľa mňa je to teraz celkom dobre vyvážené. Je to zaujímavé, je tam mnoho dobrých myšlienok No A potom, pokiaľ ide o tretie krajiny, presun údajov do takýchto tretich krajín, ako povedala Eva, tu by sme nemali dávať príliš veľký manevrovací priestor jednotlivým členským krajinám. Mali by sme sa snažiť o čo najväčšiu harmonizáciu, aj keď nie som veľmi starou e, poslankyňou. Viem, že tá harmonizácia má svoje hranice, aj keď všetci o nej snívame, ale keď už konkrétne hovoríme o nejakom dokumente a máme sa dopracovať ku konsenzu, tak si všimneme, že skôr či neskôr narazíme na sklenený strop, ktorý sa nedá e, preraziť. Takže mňa tešia vaše príspevky, vaše vystúpenia a myslím, že je to naozaj téma, o ktorej budeme vedieť diskutovať vo všeobecnom záujme tak aby sme tomu všetci naozaj dobre rozumeli. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Takže aj tento bod sme uzavreli. Teraz e, e, kolegyňa McCarthy tu nie je, takže poďme k bodom 8 a 9. E, kolega Karim stručne a potom odprezentovanie nášho hodnotenia dopadu. Je to takto v poriadku? Všetci sú tu. OK. Alles klar. Prezent. Herr Kollege Karim. Takže kolega Karim. Chairman, thank you. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Musím povedať, že to bola pomerne, mám teda pred sebou pomerne obsiahlu prezentáciu, ktorú potrebujem pred výborom odprezentovať keď ale zoberieme do úvahy charakter témy, ktoré sa budeme venovať, tak určite pochopíte, že prečo musím zájsť až do takých detajlov. V prvom rade chcem poďakovať kolegom za obrovský objem spolupráce, ktorej sa mi dostalo. Pán Masip je tu prítomný, rovnako ako aj ďalší kolegovia, ktorí boli naozaj veľmi, veľmi angažovaní a počas toho času, ktorý som mal k dispozícii, keď som ich vyzýval, aby predkladali svoje názory, alebo zároveň som sa opieral o ich poznatky a skúsenosti vítam možnosť eh, predstaviť môj pracovný dokument, ktorý je skutočne len ďalší krok eh, v smere procesu, v smere procesu zabezpečiť reformu k, lepšiemu, eh, k lepšej tvorbe auditov alebo k lepšiemu vykonávaniu auditov v Európskej únii. Chápem, že tu mohli byť odlišné pohľady na postupy aj medzi jednotlivými kolegami vo výbore, ale jedna vec nás spája a je to je taká jednotná téma. A síce pripraviť sadu návrhov, ktoré rozhodne posilnia ruku európskeho občana najmä čo sa týka kvality auditov, ktoré sú e, vykonávané v záujme európskych občanov. Tento pracovný dokument e, treba vnímať najmä z môjho pohľadu ako diskusný dokument, ktorý naznačuje a niektoré a rozhodne nie všetky témy, e, ktoré sú otvorené pre diskusiu a debatu v rámci tohoto procesu. Mnoho týchto tém je už dobre známych tým, ktorí, ktorí sledujú tieto debaty a ktorí aj sledujú debatu o reforme auditnej, auditovej politiky. Sú tu ale niektoré témy, ktoré si zaslúžia zváženie, ale až doposiaľ sa im možno nevenovala veľmi pozornosť. Myslím tu predovšetkým potrebu zlepšiť reportingové povinnosti, zlepšiť úlohu profesionálnych orgánov a zároveň ako najlepšie uplatňovať medzinárodné štandardy, okrem iného. Rád by som poďakoval eh, direktoriátu pre dopadové analýzy v rámci prípravy a zhodnotenia dopadových analýz, ktorá bola robená pre komisiu. Je to prvýkrát, keď sme robili takúto analýzu pre náš výbor a pevne verím, pán predseda, že to rozhodne nebude posledná dopadová analýza. Je to naozaj veľmi hodnotný dokument, ktorý nám pomôže formovať a zároveň upravovať našu pozíciu tak vo výbore, ako aj v širšom plene parlamentu. Zároveň je to dokument, ktorý otvára niektoré vážne témy a obavy a rád si na to vypočujem názory direktoriátu neskôr počas dnešného rokovania. Čo sa týka základného prístupu smerom k tejto téme, dovolte mi zažať tým, že všetky politické alternatívy zostávajú na stole nerobil som žiadne definitívne rozhodnutie, ale tá základná, roz, základná filozofia medzi tým rozhodovaním sa viedla na základe dvoch línií. Jednak pos, posilniť kvalitu auditov a zároveň zlepšiť hodnotu a dôveryhodnosť informácií pre investorov. Trhové e, aspekty samozrejme existujú, trhové dopady tu sú, ale tie nie sú mojou primárnou témou. Nie je to pre legislatívcov, aby vytvárali regulatívne opatrenia, ktoré budú manipulovať trhmi je to skôr úloha pre orgány dohľadajúce na hospodárstvo súťažov. Ale pán predseda, tým nechcem povedať, že ustúpim od akéhokoľvek návrhu, ktorý má nejaký trhový dopad. V každom prípade je dôležité, aby to bol jednoznačný benefit pre kvalitu auditov a zároveň pre záujmy investorov a tie musia vyvážiť dopady pri prípadnej intervencii na trhoch. Už aké sú tie témy, ktoré pred nami stoja? Pokúsim sa vymenovať to, čo je v pracovnom dokumente, no a potom sa dotknem ostatných bodov, ktoré, ktorým sa venovala komisia v návrhu e, výboru, kde parlament má schváľovať alebo zvažovať tie politické alternatívy, ktoré sú ešte otvorené. V prvom rade, hovoriac o trhovej štruktúre a nezávislosti, preukázali sme kľúčový záujem o návrhy komisie pre povinnú rotáciu a zároveň aby sme stimulovali spoločné audity. Okrem toho som si mohol vypočuť mnoho zastúpení, mnoho eh, mnoho, mnoho národných delegácií hovorili o povinných eh, o čiastkových auditoch, úplných auditoch, vzdielaných auditoch a vonkajšom tenderovaní auditov. Eh, povinná rozšírená rotácia bola široko diskutovaná a predložili sme argumenty pre obe alternatívy v pracovnom dokumentu. Niektoré námietky sú možno trochu preexponované niektoré otázky zníženej auditovej kvality na začiatku a konci desaťročného obdobia sú možné, ale pán predseda rozhodne nie sú automatické. Skutočne je naznačované, že auditná alebo kvalita auditu môže byť konzistná prierezovo. Tak napríklad ako noví auditori sa musia naučiť klásť otázky a spochybňovať postupy eh, firiem v rámci ich finančného výkazníctva a považoval by som za ten základný, základné usmernenie, že 6 rokov je príliš krátke obdobie pre rotáciu a dopadová analýza je veľmi správne otvára otázku ohľadom dôkaznej báze pre takýto návrh. My ako výbor by sme mali veľmi pozorne zvážiť, akým spôsobom bude tento návrh reálne ovplyvňovať trhy, keďže tu sú rozhodne isté pozitíva ako aj negatíva. Podobne dopady pre stimulovanie spoločných auditov sú otvorené pre diskusiu, najmä čo sa týka nákladov, ktoré môžu závisieť od skúseností, kultúry auditu eh, v danom konkrétnom členskom štáte a podobne. Vezmeme do úvahy, že sú legitimné problémy duplicitou práce, problémy zodpovednosti a zároveň pri nedostatku dôkazných materiálov aj kvalita auditu. Pán predseda, nie som nevyhnutne presvedčený, že negatíva dokážu byť plne prekonané tým, že budeme eh, nevyhnutne preceňovať eh, princíp dvoch párov očí v rámci regulačného prístupu v tomto koncepte. Zdielané audity ako koncept samozrejme existujú a chápem, že často aj malé percento auditu alebo auditného nasadenia môže byť zdielaných. A to práve kvôli objemu práce. Ako sa nachádza v pracovnom dokumente, benefity, ktoré sa týkajú nezávislosti a audity kvalitu a kvality auditu a sú oveľa vyššie pri zdieľaných auditoch, kde benefity sú oveľa zjavnejšie a zrejmejšie, najmä čo sa týka kapacity a väčších trhových príležitostí. Povinné retendrovanie, alebo teda re, pravidelné a povinné opätovné utváranie zmluv. Samozrejme, že sa to spája s istými nákladmi, najmä ak malé firmy majú byť súčasťou takéhoto tendrového procesu. Ale musíme byť veľmi opatrní, aby sme sa vyhli situáciám, v rámci ktorých tendrové konanie je vykonávané bez predanej hodnoty k celkovému procesu auditu. V Spojenom kráľovstve napríklad sme zaviedli e, povinnú, povinné otváranie tendrových e, zmluv raz za 10 rokov. 10-ročný rámec môže byť dobrým horizontom, ale zároveň je nevyhnutné, aby sme e, zvážili, ako obmedzovať zbytočné náklady pre jednak firmy, jednak aj auditorov, tak aby sme zvážili väčšiu mieru transparentnosti v procese tendrov. Všeobecné návrhy, ktoré sú zamerané na čelenie štruktúrálnym problémom na trhu, súvisia s tým, že trh v každom členskom štáte je iný. A teda, e, aby sme mali plne harmonizovaný prístup, ktorý sa bude venovať týmto štruktúrálnym problémom, tak dôkazná báza nie je evidentná. Musíme mať oveľa jemnejší a citlivejší prístup, ktorý bude reagovať na špecifika jednak národných trhov a zároveň aj obchodných ponúk a to aj v prípade jednotlivých trhových podsektorov, ktoré môžu byť poškodené e, veľmi rázným a e, veľmi rázným prístupom pán predseda, ďalej, čo sa týka reportingu alebo e, nahlasovaniu záverov auditu, tak tie majú najvyššiu dôležitosť v rámci celého reformného procesu. Chápem zo strany komisie, že ich návrh je aktívne zvažovaný a možno je aj široko odzrkadlený v práci IAASP. Mali by sme zabezpečiť, aby náš záverečný návrh odzrkadloval medzárodné štandardy a najlepšie zabehané postupy. Ak, by sme, ak máme byť lídrami na medzárodnej scéne, potrebujeme vytvoriť prístup, ktorý nás bude viesť e, k tým najvyšším možným kvalitám záujmov akcionárov, ale aj vonkajšej komunity. Auditné správy sú častokrát len zaškrtávaním kolóniek ale ne, nedokážu priniesť nevyhnutnú predanú hodnotu. Je tu možno téza, ktorá platia v tomto prípade, že menej je viac, ale to menej musí byť viac zacielené na užitočné informácie. Eh, obmedzenie na 10 tisíc znakov je trošku cestné a bude to viesť k tomu, že, že budú sa vyberať auditory s krátkými alebo dlhými menami, keď to zoberieme naozaj dôsledne. A v tomto smere je eh, veľmi dôležitý priestor pre napredovanie, no a teším sa na predkladanie návrhov v tomto smere v adekvátnom časovom horizonte. Pán predseda, teraz sa dotknem eh, práce auditného výboru čo sa týka základného prvku, ktorý má zlepšiť kvalitu auditu, je zabezpečenie aktívneho a účinného zapájania auditného výboru. Takéto výbory by mali byť súčasťou celkového záväzku smerom k dobrej korporátnej správe veci a musíme robiť všetko preto, aby sme e, pokračovali v kontinuálnom vývoji takýchto výborov v širokej štruktúre ako existujú zmiešané skúsenosti medzi členskými štátmi a podľa mňa to treba zlepšiť a posilniť. Vážený pán predseda, treba zvážiť aj to, že auditné výbory musia aj zohrávať dôležitú úlohu pri vymenovávaní a dohľade nad auditom a zároveň majú posilniť ich mandát pri plnení úloh, napríklad pri schopnosti určiť akceptovateľné neauditné služby to môže byť takáto jedna úloha, keďže to môže poskytnúť pomerne veľkú mieru separácie medzi auditorom a správou a riadením firmy. A takýmto spôsobom sa dokážeme vyhnúť prípadnému konfliktu záujmov. Okrem toho, e, mám pocit, že tu je akutná potreba zvažovať spôsoby, ako zapájať auditné výbory s investormi, tak aby sa posilnili informačné toky a zároveň, zároveň aby sme umožnili investorom lepšie zapájať do tohoto procesu. Zároveň si myslím, pán predseda, že e, opatrenia, ktoré zabezpečia zverejňovanie, budú veľmi dôležité, najmä čo sa týka e, pri niektorých hlavných auditných témach, na ktoré sa narazí počas auditu. Dôvernosť je e, samozrejme dôležitá, obmedzuje to, čo sa dá zverejniť a čo sa nedá. Nemôžeme E, nejakým spôsobom obmedzovať diskusie medzi auditormi a auditným výborom. Tým by sa nemali presunúť do nejakých zákulisných kanálov. Ale väčšia transparentnosť zlepší dôveru e, v auditný proces e, externe a zároveň bude do maximálnej možnej miery posilňovať zlepšenia v tejto oblasti. Vážený pán predseda, teraz sa budeme venovať neauditným službám. V súčasnosti každý členský štát má možnosť vytvoriť si svoj vlastný režim, ktorý súvisí e, s poskytovaním takýchto služieb zo strany auditorov, ktorí sa zapájajú do štatutárnych auditov. To vedie k pomerne veľkým odlišnostiam v rámci Európskej únie ohľadom toho, čo je dostupné firmám, ktoré fungujú v rôznych jurisdikciách, v rôznych právnych prostrediach. Ako už bolo spomenuté, vezmite napríklad do úvahy, že auditný výbor môže byť zapojený do procesu prostredníctvom akéhosi šedého zoznamu rôznych služieb, ale je nevyhnutné nájsť ďalšiu, ďalej pracovať na tom, aby sme dokázali adekvátne vytýčiť tie služby medzi jednotlivými povolenými zoznamami. Zároveň by sme mali umožniť eh, takéto prieniky medzi medzárodnými štandardami a týmto šedým zoznamom, ako napríklad medzárodný súd a zároveň nájsť spôsoby, ako najlepšie zosúľadiť jednotlivé prístupy a návrhy návrhy v tomto smere. Okrem čisto auditných firiem e, si myslím, že tento prvok v návrhu komisie zachádza príliš ďaleko. Bez adekvátnych dôkazov, ktoré môžu podporiť e, túto argumentáciu. Ako som už poznamenal vo svojom pracovnom dokumente, e, v svetle navrhovaných opatrení, ktoré majú zabrániť konfliktom záujmov, keď sú poskytované neauditné služby, takáto intervencia na trhu sa nezdá proporcionálna, nezdá adekvátna. Nebolo by akceptovateľné, aby auditori museli rezignovať z auditných záväzkov, tak aby mohli e, fungovať pod e, povinnou záväznou, e, pod záväzným audit, trhovým stropom a mohli pôsobiť aj v auditných a neauditných firiam. Myslím si, že iné iniciatívy v reforme budú postačujúce na to, aby sme sa venovali prípadným obavám, ktoré môžu viesť k takémuto návrhu. Vážení kolegovia, teraz sa dostávam k uplatňovaniu medzinárodných štandardov. Vo všeobecnosti tu je to odha, dohoda alebo zhoda na tom, že implementácia medzárodných štandardov bude užitočným krokom. Poskytne to istý krok pre harmonizáciu, umožní, trans, pres, umožní lepšiu, lepšie presuny a vytvorí spoločné štandardy pre reportingové povinnosti. V každom prípade je dôležité používať, či to má byť ISA plus alebo ISA minus. Kľúčom je vyhnúť sa situácii, kde bude široko rozšírená, e, široko rozšírené rozdiely e, rôznych prístupov a zároveň sa musíme vyhnúť problémom pri rôznych účtovných štandardoch a preto bude flexibilita nevyhnutná do istej miery. Teraz sa dotknem o otázky profesionálnych orgánov. Jedna téma, ktoré sa častokrát nedotýkame, je úloha profesionálnych orgánov v oblasti dohľadu a zároveň v oblasti e, ďalšieho vývoja auditného povolania. Nie som presvedčený návrhom komisie v tejto oblasti, ktorý by e, tieto orgány zbavili ich váhy a zároveň národné orgány budú mať oveľa väčšiu mieru kontroly nad témami, ako je napríklad inšpekcia, vzdelávanie a zároveň disciplinárne opatrenia. Som presvedčený, že tieto úlohy je najlepšie ponechať individuálnym členským štátom, tak aby ich oni mohli priradiť e, kompetentnému orgánu podľa ich kultúry a zároveň podľa ich odlišností, ako aj podľa kapacít, ktoré sú k dispozícii. Diskusia, ktorá súvisí s, nariad- s nariadením, či nariadenia alebo smernica je veľmi zaujímavá. Ale to nás prináša k všeobecnému bodu, ktorý treba zobrať do úvahy. A síce, či najlepší nástroj pre dosiahnutie týchto mnohých cieľov je nariadenie, kde veľa toho, čo navrhujeme, bude ovplyvňovať veľmi odlišné národné situácie. Komisia odôvodňuje využívate nástroja, nariadenia vo veľmi všeobecnom duchu. Nie nevyhnutne sa to uplatňuje na to heterogénne podmienky v členských štátoch, ktoré súvisia s rôznymi pravidlami auditu. Ako e, aj počarkuje dopadová analýza, tá komisia sama priznáva, že detailná smernica môže byť vhodnejším nástrojom a výbor by mal zvážiť, či toto bude skutočne najlepší prístup, ktorý si môžeme osvojiť. A teda, kde ako parlament chceme smerovať ďalej. Som presvedčený, že musíme byť obozretní, musíme brať do úvahy prácu, ktorá je robená na národnej ako aj medzárodnej scéne. A tento časový harmonogram sa zdá byť pomerne elastický vypočutie britskej, britského úradu pre hospodárskú súťaž nie sú jedinou takou, jediným takýmto vývojom. Musíme zvážiť aj prácu IASP ohľadom reportingových povinností pre auditorov. Možno by sme sa mohli pozrieť aj do USA na prácu, ktorá sa tam robí zo strany PCAOB, ktoré auditujú nezávislosť a zvážujú ďalšie otázky externé rotácie. Nedávno som čítal, že meškania e, sú spôsob, ako Britia čelia reformám. Ale naozaj by som v týmto úctivo nesúhlasil. Musíme si uvedomiť, aký je vonkajší vývoj, ale zároveň e, chápem a súhlasím s tým, že tu je potreba e, reformy. Vážený pán predseda, už som hovoril skôr, že zachovávanie status quo nie je alternatíva. Opakujem to, aby kolegovia naozaj mali dôveru v môj prístup a v postup, ktorý som si zvolil. Tento proces v súčasnej fáze, pán predseda, je taký, že návrh správy sa dokončí do septembra, doplňujúce návrhy budú sa podávať do začiatku oktobra, hlasovať sa bude do konca roka v decembri. Tento časový harmonogram, vážený pán predseda, je v súhľade, súlade s prístupom, ktorý schvaluje aj cyperské predsedníctvo. Kolegovia, ktorí tu boli prítomní na stretnutí počiatkom dnešného dňa, počuli aj e, akú otázku a akú odpoveď nám dal pán minister eh, dnes ráno, ktorý vystúpil pred našim výborom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán e, kolega Karin. Masy budú Lichtenberger a potom uvidíme niekedy aj kolegyňa Time a potom by sme chceli e, si vypočuť aj e, hodnotenie dopadu. Takže pán kolega Masy, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi spravodajcovi, drahému priateľovi Karimovi Myslím si, že čo sa týka toho jeho celkového dôrazu na kvalitu v auditných službách a zároveň dôležitosť e, toho, aby koneční užívateľia, či už to sú investori, či už to sú akcionári, aby tí mali e, tú, tú najlepšiu kvalitu dokumentov a informácií. Na tom absolútne súhlasíme. len, že teda súhlasíme, ale v tomto smere bude mať moju maximálnu podporu a myslím si, že v tomto smere sa zhodneme. Ale oblasti, kde sa už objavujú vážne problémy, súvisí s tým, že ako náhle nám pán spravodajca hovorí, že nebudeme že nebudeme sa snažiť e, zasahovať do e, fungovania trhu, respektíve, že nebudeme, mať, nebudeme intervenovať s trhmi nejakým spôsobom. Ja nehovorím o tom, že chceme manipulovať s trhmi alebo že nejakým spôsobom ovplyvňujeme trhmi. Ja hovorím, že ten trh už je teraz manipulovaný. Ten trh je v súčasnosti plne manipulovaný. Toto je jeden zo základných dôvodov, prečo je nevyhnutné, aby sme tak rýchlo pripravili smernicu v tomto krízovom období. Trh je manipulovaný. Ale a to až do toho bodu, že som si istý, že každý z nás, ktorí tu sedia za nami, každý, kto nás počúva túto diskusiu, každý zastupuje sám seba a každý by nejakým spôsobom sa vedel eh, prepojiť a každý by vedel identifikovať tie štyri veľké firmy, ktoré manipulujú trh. V tomto smere som nemám žiadne ilúzie a v tomto smere tá koncentrácia na tých veľkých štyroch, Big Four, ako som hovorí v angličtine, je absolútna. Oni manipulujú trh a nemôžeme len stať s prekriženými rukami a pozerať sa, ako štyri veľké firmy manipulujú s trhmi. No a zároveň tie moje najhoršie predpovede ohľadom zneužívania nových štú, dopadových štúdií, o ktorých sa nedávno aj zmienil pán predseda a predseda Európskeho parlamentu, tak tie sa teraz zhmotnili, najmä v tom, že dnes spolu s novými návrhmi tu nachádzam práve dôkazy týchto dopadových analýz, o ktorých hovoril aj môj dobrý kamarát Karim. Kuriózne existuje v štatistike isté prepojenie, aj keď to nie je kauzálna, kauzálny vzťah medzi týmito troma dokumentami, ktoré ktoré mali byť vykonané nezávisle jeden od druhého a tretieho. Dopadová štúdia parlamentu hovorí, že že to ide o realizáciu toho najlepšieho britského sna, ktorý sa, ktorý sa stáva realitou. V sednoci svetojanskej eh, to napísal nejaký pán Shakespeare, alebo teda údajne Marlowe, ale v každom prípade to bol britský eh, sen, ktorý sa odohrával v gréckej mytológii. V každom prípade táto dopadová štúdia sa bude používať ako zbraň, ktorá dá, e, ktorá dá, dá silu komisii, aby si mohla robiť, čo chce pri predkladaní svojich návrhov. Toto je len e, dôležitá, dôležitý argument a spôsobuje to ďalšie komplikácie, pretože je to štúdia dopadov, štú, dopadovej štúdie Európskej komisie. Je to naozaj veľmi zle povedané, ale tak to je. A musím povedať, že nie je to žiadna štatistická štúdia, ale len analýza inej štúdie. V každom prípade je to štúdia, ktorá má jasný politický cieľ, ktorá veľmi jasne e, dosahuje svoj cieľ, ktorá hovorí o vysokých kvótach trhu a hovorí, že vysoké e, kvóty na trhu nie sú problém sám o sebe. Ja som to už počul, zaznelo to už aj e, pred parlamentom, zaznelo tu na vypočutiach rôznych zástupcovia auditných firiem, boli tu e, zástupcovia bank, bol tu e, zástupca Kráľovskej školskej banky, ten nám povedal presne túto istú vetu, ktorá sa tu objavuje a práve preto je to v podstate len um, ako keby oklúka pre monopoly vo všetkých oblastiach. Európsky parlament je politický orgán, ktorý musí zastupovať politické účely a politické ciele. Nemali by sme sa tu dostať, nechať vtlačiť do nejakých čiastkových riešení a kam si do úvozoviek. V každom prípade um, nemôžeme prehliadať zneužívanie, a to z nikoho strany, um, kto zahmlieva svoju nestrannosť a snaží sa presadzovať politické ciele. V každom prípade, pán predseda, bez ohľadu na to, aký bude výsledok našej diskusie, ja naozaj chcem, aby sme rozbili ten oligopol, ktorý tu existuje a ja sa opieram iba o to, čo chceli dosiahnuť otcovia Európy. Nič viac, nič menej. Ďakujem veľmi pekne preto ale takéto hodnotenie, posúdenie nezavezuje naše politické rozhodnutie. Tam máme slobodu. My môžeme mať svoje hodnotenie takisto, pán kolega Vudu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am citit uh, documentul de lucru pregătit de raportorul principal. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Prečítal som si pracovný dokument spravodajcu a môžem vám povedať, že tie otázky, ktoré tu rieši, sú veľmi dôležité. Kladie tu určité otázky, ktoré súvisia aj s návrhmi komisie a hovorí tu aj o určitých odpovediach. Ja myslím, že nájdeme spoločne odpovede aj na tie otázky, o ktorých hovorí spravodajca v svojom pracovnom materiáli. Môžem tu povedať ale svoju vlastnú mienku, svoj názor, pokiaľ ide o obsah návrhu komisie, pokiaľ ide o návrh, o ktorom tu hovoríme. Takže v prvom rade toto. Chcem vychádzať z e, posúdenia vplyvu, ktorý sme dostali. O tom hovoril aj kolega Masip. Vítam, že to, čo som od začiatku hovoril, sa potvrdilo. Myslím si, že tu môžem s kolegom len súhlasiť. posúdenie vplyvu hovorí, a to musím teraz prečítať po anglicky, je tu tá väzba medzi e, problémom efektívnosti pri audite kvality v EÚ a v celosvetová finančná kríza a jej vplyv nie sú jednoznačne preukázané. Takže tomuto musím povedať, že návrh komisie vychádza už v prvom rade z toho predpokladu, že je tu väzba medzi finančnou krízou a kvalitou skúmania skúšok a toto posúdenie vplyvu hovorí vlastne e, opak. Takže ja si preto myslím, že to nie je vždy otázka kvality, ale je to skôr otázka koncentrácie E, ja to ale nevidím tak, ako o tom hovorí komisia. Tu sa kritizuje v tomto posúdení vplyvu riešenie komisie z hľadiska koncentrácie, teda jej prísuvku koncentrácii, a síce, že by to bolo v rukách štyroch veľkých podnikov. E, návrh, ktorý chcem ja spraviť spravodajcom je taký, že by som chcel ukázať, že tento návrh je dobre analyzovaný a teším sa najmä tomu, že kolegovia, predstavitelia socialistov a zelených majú jasný návrh e, alebo predstavu o tomto. Ja rozumiem, že tento oligopol, tieto štyri podniky sa nedajú tak jednoducho rozbiť, že tieto firmy sa rozdelia na, skúšajú, na tie preskúmavajúce, nepreskúmavajúce spoločnosti. A rozumiem aj tomu, že je lepšie, aby sme vytvárali aj priestor pre iné služby, aj pre iných posudzovateľov, a tam by mohli predsa aj malé, aj stredné podniky byť aktívne a takéto MSP by mohli možno prísť s dobrými výsledkami pre veľké podniky, ale ak nedokážete ponúknuť služby, pretože nemáte primerané kapacity, a tak potom tie môžu rásť, keď dokážu ponúknuť aj iné služby a keď potom v tejto oblasti vyrastú, tak e, môžeme o nich hovoriť aj ako o poskytovateľoch služby pre veľké firmy. K tomu navrhujem nasledujúce, aby tu bolo ohraničenie, pokiaľ ide o honoráre pri týchto firmách aj v súvislosti s honorármi, ktoré sa vyplácajú týmto e, hodnotiteľom, posudzovateľom. To znamená už hneď e, obmedzenie zo začiatku a potom by komisia musela situáciu znovu posúdiť. Takto by sme mohli mať povinne vytvorený priestor pre malé a stredné podniky a takto by sa zlepšila situácia na trhu a potom by bolo možné, že aj iné podniky budú navrhovať služby a nielen služby, ktoré nesúvisia e, s týmto. Potom je tu ešte jedna vec, o ktorej by som chcel hovoriť. Chcem povedať, že nie je možné, aby sa podniky delili, tak ako to navrhuje komisia, že by niektorí robili napríklad len e, e, jeden druh služieb. Mohli by sme mať aj nové dohody o skúmaní, ale to podľa mňa nie je vyriešením tohto problému oligopolu. To by viedlo len k zvýšeným nákladom ak e, ste spokojní s, niektor- s auditorom, tak není, nemá význam, aby sa tu e, hľadal nový, e, nový postup, pretože sa tak či tak vyberie ten istý auditor. To by viedlo len k zvýšeným nákladom všetkých zúčastnených a to nie je zmysluplné. Okrem toho si nemyslím, že riešením je to, že by tu bola takáto predpísaná rotácia najmä rotácia partnerov. Ja si myslím, že duálna kontrola nie je riešenie. My jednoducho potrebujeme riešenie, ktoré je podrobné, a už veľmi ťažko sa tu predpisujú aj percenta. Zrejme to funguje dobre v niektorých členských štátoch aj na úrovni odporúčania, napríklad keď tu sú cerské spoločnosti alebo E, niekedy sa potom odporúča pracovať s takýmito spoločnosťami, ktorým dávajú tieto materské firmy prednosť. Čiže je to takéto odporúčanie spolupracovať s niektorým konkrétnym e, auditorom. Ja si tiež nemyslím, že by sme mohli e, E, im naprikázať, podáva, dávať, e, dávať e, správy na základe nariadenia. Ide o to, aby skôr spolupracovali, aby boli aby bola spolupráca medzi auditormi a úradmi. To sú tie návrhy, ktoré dám ja spolu so spravodajcom a spolu s kolegami z EFA, z ľudovcov sme už o tom hovorili. A okrem toho je tu ešte aj návrh malých a stredných podnikov, vy, povzbudiť ich, aby sa angažovali aj v inej oblasti, nie v oblasti auditorov, ale o tom budeme môcť ešte hovoriť s kolegami a možno dospejeme ku kompromisu. Ďakujem pani kolegyňa Lichtenbergerová. Ďakujem pekne. Niekedy som trošku zarazená, keď e, vo svetle udalosti a po pozorovaní finančných trhov v posledných dvoch rokoch niekto tak ako doteraz plne e, s plným optimiz, optimizmom e, e, verí v samoreguláciu takéhoto konglomerátu. Mm ja sa s týmto vôbec nestotožňujem. A nemyslím si, že väčšina v tomto parlamente sa s tým stotožňuje. Ale nebudem o tom hovoriť podrobnejšie. Možno, že sa odvolám iba na niečo, čo bezposledne súhlasí, e, súvisí s touto správou hodnotenie dopadu je mm, hodnotením dopadu, ale to nie je to, čo som očakávala, pretože v medziinstitucionálnej dohode stojí, že inštitúcie medzi inými aj Európsky parlament robia hodnotenie dopadu legislatívnych e, dokumentov a nejakých iných pretože to by bolo skôr politické hodnotenie a to podľa mňa nie je smerodajné alebo rozumné takto míňať peniaze, pretože ak niečo také chcem, tak e, vlastne tým naznačujem, že to druhým vlastne chýba. Ale ja e, by som nechcela, aby nejaká iná inštitúcia nám naznačovala, čo si o tom myslí. Ja by som skôr chcela mať zodpovedané konkrétne otázky, ktoré sú v záujme Európskeho parlamentu, takže mm, preto s takýmto postupom nie som veľmi spokojná a e, nesplňa to moje očakávania. E, potom, ako sa odprezentovala tá e, nová e, jednotka alebo odbor, možno, že by naozaj bolo dobré mm, sa zamerať na tie otázky, ktoré my kladieme a nemať iba nejaké politické vyjadrenia, ale skutočné hodnotenie dopadu e, od komisie. A my to zvládame sami, pretože sme sa takto vyjadrovali napríklad k oblasti dopravy a my by sme radi nevynechali žiadne faktory Takže to je rozhodujúce a ja by som naozaj bola rada, aby to v budúcnosti vyzeralo inak. Kolegyňa Tajn. Ďakujem pekne. Spravodajcovi sa chcem poďakovať za podrobný pracovný dokument. Myslím, že je to dobrý opis prístupu komisie a odzrkadľujú sa tu jednotlivé stanoviska. Podľa mňa sme sa doteraz všetci zhodli na tom, že e, kontrolný výbor by mal byť posilnený. Otázka znie nakoľko, alebo do akej miery. Takže tento výbor podľa mňa by mal spolurozhodovať pri zadávaní, pretože my sme skonštatovali, že hlavne v oblasti takýchto špecifických výkonov sa to vlastne presúva z jednej úrovne na druhú, takže možno, že by bolo dobré to dostať na nejakú neutrálnejšiu úroveň. A spravodajca, pokiaľ rozumiem, hovorí explicitne iba proti tzv. E, pure audits, čiže čistým e, auditom. E, je tam stanovisko, môžeme sa k nemu pripojiť. Vlastne to doteraz vždy ALDE ako skupina tvrdila. Zatiaľ som nepochopila rozdiel medzi jednotlivými podnikmi, ktorí podliehajú kontrolám Čiže finančné inštitúcie, o tom hovorila kolegyňa Lichtenberger, a potom tie e, subjekty verejného záujmu a možno, že e, aj e, malé a stredné podniky. Tu by som iba chcela povedať, že nemám žiadne ťažkosti s tým, že podniky ako napríklad Procter a Gamble alebo Siemens majú už e, zmluvu, ktorá platí 100 rokov alebo viac. No a zatiaľ e, sa zdá, že tieto podniky e, obstáli v kríze, takže v podstate by sa nedalo niečo kritizovať. Nedá sa tvrdiť, že by ten audit nefungoval v ich prípade, ale všeobecne k hodnoteniam dopadu. Eh, keď sme boli v USA, tak sme skonštatovali, že hodnotenie dopadu, tak ako ho my v EÚ praktizujeme, že je to ďaleko od optimálneho stavu. To tak by nemalo byť aj ďalej možné a my sme to už povedali aj v tomto funkčnom období. Týka sa to všetkých oblastí, ale v oblasti auditu možno, že je to obzvlášť pálčivé a chceme, teda aspoň vtedy sme chceli, aby všeobecne parlament, keď to bude možné, dokonca externe vypracoval svoje vlastné hodnotenie dopadu, aby sme nemali iba hodnotenie dopadu komisie. No a to, že sme ešte mali ten starý systém, že komisia vypracovala hodnotenie dopadu a že až teraz my začíname s tým našim, no možno, že to je dobré a teraz vidíme, e, k akým rozdielným záverom sa môžu takéto dve hodnotenia dopracovať. Takže o čom vypovedá hodnotenie dopadu parlamentu? Tam sa tvrdí, že komisia vo svojom hodnotení urobila chyby a konštatuje sa, že tie Mm, jednotlivé možnosti neboli dostatočne preskúmané, pokiaľ ide o tých o ich e, realizovateľnosť a nadviažem na to, čo povedal kolega Bodu. E, my sme skonštatovali, že nebolo dostatočne odôvodnené to, prečo je tu príčinný vzťah e, medzi zodpovednosťou auditorov a krízou. Ja nemám najmenší dôvod tomu veriť. No možno, že je tu akási spätná požiadavka v hodnotení. A možno, že to je práve ten rozhodujúci nový prístup. Pán Lene ako zodpovedný spravodajca e, predložil kompromisné návrhy 15 a 16. E, to je dôležité pre nás aj v tejto oblasti, pretože vytvárame tak základ preto, aby auditory v budúcnosti neskúmali iba e, minulé vecné fakty, ale podreli sa aj na budúcnosť vo vzťahu s nejakým podnikom, aby sa nestalo čo, to, čo e, konštatovala kolegyňa Eva, e, že sa urobí pozitívne hodnotenie konkrétne finančného inštitútu a skôr či neskôr bude musieť byť zachránený z prostriedkov daňovníkov. Takže zatiaľ neexistovala pre toto právny, neexistoval pre toto základ, právny základ. Takže treba prepojiť smernicu o účtovníctve a touto smernicou možno, že to aj nejak časovo zharmonizovať pretože o týchto kompromisných návrhoch kolegu Léne musíme diskutovať. Uvidíme, či ich môžu podporiť všetky politické skupiny. Ja môžem povedať, že som za, aby sa pozrelo aj do budúcnosti. Samozrejme, bude to iste, ist, ist, eh, iba na isté časové obdobie, ale bolo by to lepšie ako to, čo je v súčasnosti mm, Viac už k tomuto hodnoteniu dopadu Európskeho parlamentu nepoviem, hlavne k tým kritickým bodom ani ku komisii. Ej, iba súhlasím so spravodajcom, že musíme byť obozretní, pretože my sme v Nemecku dosť zasahovali do fungovania trhu. Ťažko sa e, hovorí, ktorá je tá správna cesta. Mnohé členské krajiny vyskúšali to riešenie, ktoré navrhovala komisia. Skôr či neskôr sa toho vzdali, pretože skonštatovali, že to nie je správny prístup. Ešte by som chcela povedať nasledovné a možno, že vyjadriť aj isté polutovanie. Ja, alebo tento parlament sa už 2,5 roka zaoberá otázkou auditorov. A toto povolanie má naozaj serióznu reputáciu sú to skôr zdržanliví ľudia a majú veľmi dobré vzdelanie. A preto naozaj je polutovanie hodné, že celé toto e, povolanie dosť e, malé je predmetom takejto e, hĺbkovej diskusie, keď sa pozriem na to hodnotenie dopadu parlamentu a potom vidím tú hrbu, ktorú vypracovala komisia, mali sme túto stanovisko z Kodáne a Boh vie čo ešte všetko. V konečnom dôsledku, keď e, táto diskusia by nemala podobu papierovej vojny, tak uh, možno, že by sme si museli priznať, že sú tu aj mnohé tlaky lobbystov, Čiže týka sa to komisie zúčastnených. Je to síce na dosť e, vysokej úrovni, ale myslím, že to nie veľmi prospieva tejto e, celej téme ani tomu e, povolaniu. Ja dúfam, že si to uvedomí aj komisia, takže možno, že istú zdržanlivosť by som odporúčala v budúcnosti. Ďakujem pekne. Kolegyňa Tajn na tom lobby niečo bude. Ja som si to trošku vyčíslil 125 alebo Dobre, takže možno, že je to otázka údajov. K hodnoteniu dopadu poviem iba nasledovné je úlohou jednotky skúmať to, čo robí komisia z jednoduchého dôvodu, pretože v tomto parlamente sme už viackrát mali pochybnosti o spôsobe, akým komisia vypracováva hodnotenie dopadu v medziinštitucionálnej dohode z roku 2003 stojí, že komisia to má uskutočňovať a že my to môžeme doplniť pozmenujúcimi návrhmi, ale odvtedy Európsky parlament e, spravil niekoľko pozmenujúcich návrhov a taktiež sme tlačili, tlačili na komisiu, aby bola, bol nezávislý výbor pre hodnotenia dopadu v rámci komisie. Možno, že niektorí dokonca navrhovali vytvorenie spoločnej agentúry. Ja som to dokonca mal konkrétne za úlohu vyjednávať s komisiou. Jednoducho predseda komisie bol proti, nesúhlasil s tým, preto sme vymysleli túto možnosť, teda, že my môžeme ako parlament vypracovať vlastné hodnotenie dopadu, ale vyzerá to často ako kritika e, hodnotenia dopadu komisie. Možno, že to zvýši tlak na komisiu a možno, že od budúceho funkčného obdobia e, bude ľahšie diskutovať o spoločnom hodnotení dopadu. Najskôr pani Lichtenberger, a, ale potom si myslím, že by sme mali dať E, slovo aj tomu odboru pre tieto hodnotenia dopadov. Súhlasím, že tu máme veľký problém s hodnotením, s posudzovaním vplyvu komisie, pretože v niektorých čiastkových oblastiach sa používajú ako odôvodnenie, ale inak nič. Takže to nie je, že najprv urobíme impact assessment a potom spravíme to, čo z tohto posúdenia vplyvu vyplýva ktoré má byť objektívne. Predsa ja myslím, že najprv sa robí tak, že sa spraví návrh a potom sa pozrieme, ako sa dá čo najlepšie zdôvodniť a nie naopak. Ale myslím si, že to riešenie, ktoré máme teraz o posúdení vplyvu, z posúdenia vplyvu, je kontraproduktívne, pretože sa nachádzame na metaúrovni ale pri, a stratíme jednoducho kontakt s so zemou, teda s tým, čo chceme upravovať. Takže ja si myslím, že buď presnejšie opíšeme, uvedieme, že nezávislosť tohto posúdenia musí byť oveľa silnejšia, pretože to už nie je nezávislé. Je to len právne zdôvodnenie návrhu, podľa mňa. A to si myslím, že to je cesta do budúcnosti, ako budúcnosť, ale pokiaľ ide o momentálny stav, tak tu mám trocha problém, pretože pre mňa je to skôr vyjadrenie názoru, než to, že by to mohlo tak fungovať alebo malo fungovať, ako by to malo. A to nebolo možné, ale treba to potom ako také aj deklarovať, ako stanovisko k posúdeniu vplyvu komisie a nie ako posúdenie vplyvu ako také. Takže ja mám problém s týmto postupom, pretože to vedie potom k niečomu, e, čo nás donesie na úroveň týchto posúdení a ich e, zlaďovania, ale tam už vôbec nejde ani o to, že čo je návrh a kde sa čo má nachádzať. Takže týmto sa dostávame veľmi ďaleko od pôvodného zámeru a potom je to veľmi ťažké E, posúdiť, ako budeme ďalej pokračovať a môže to viesť potom k, jednoducho k dymovniciam, ktoré zahmlia ten pôvodný návrh, že už ani nie sme v stave urobiť nejaké e, stanovisko. Ďakujem. Takže teraz jednot, útvar pre hodnotenie, posúdenie vplyvu. Um, so... Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa urobiť akúsi analýzu tejto dopadovej štúdie na požiadavku tohoto výboru sme skutočne sa pokúsili identifikovať tie silné stránky, rovnako ako aj slabé stránky eh, dopadovej analýzy komisie. No a budem veľmi stručná v tom, že sa vám pokúsim predstaviť naše hlavné závery, ale pokúsim sa vám aj vysvetliť, ako sme napredovali a čo bol zároveň ten celkový rozsah a, eh, a úmysel. V tomto dokumente myslím si, že nerobíme nejaký úsudok ohľadom obsahu tohoto návrhu, alebo nehovoríme ani nič o tom, aké prínosy môže mať politický návrh, o ktorom hovoríme. Jediná analýza, ktorú robíme, je to, či komisia vo svojej dopadovej analýze, ktorá je naozaj objemná práca s 280 stranami, či v tom, tejto dopadovej analýze, ktorú, ktorá sprevádza dva legislatívne návrhy, či použila správne metódy a správne zdôvodnenie, ktoré podľa náš, nášho názoru je aktuálne eh, k daným návrhom. No a myslíme si, že eh, my sme sa snažili aj v tomto smere pomôcť výboru, aby ste identifikovali tie body, ktoré vy môžete s komisiou otvoriť a kde môžete žiadať dodatočné vysvetlenia a upresnenia niektorých bodov. V zásade táto dopadová analýza podľa nás je jednak veľmi obsažné dielo. Vo všeobecnosti treba povedať, že to je veľmi koherentné a veľmi solidne postavené dielo analýzy dopadových, eh, dopadových prvkov pre veľkú väčšinu aspektov, ktoré sa nachádzajú v legislatívnych návrhoch. Eh, najmä sa to týka tých politických zmien, ktoré sú navrhované v doplnenej smernici ohľadom štatutárnych požiadaviek. Myslím si ale, že pri pozornom čítaní dopadovej analýzy, a keď to porovnávame s dopadovou analýzou a usmereniami pre dopadové analýzy, tak tam sú veľmi vysoké štandardy. Tie štandardy sú veľmi náročné a komisia sa vezala k veľmi vysokým cieľom. Keď to ale porovnáte, tak môžeme identifikovať niektoré slabosti, ktoré podľa nášho názoru uh, sú citlivé, sú to body, kde by naozaj mohla byť zaujímavá diskusia s komisiou, skôr ako príjmete vaše rozhodnutie pri plnom poznaní všetkých faktov. Prvá otázka, kde sme my e, otvorili túto problematiku, bola otázka, či komisia jasne a presvedčivo pomenovala, čo je problém. Prečo je nevyhnutá intervencia na trhoch, v týchto službách, najmä v oblasti e, trhu auditných služieb vo verejnom záujme alebo v podnikoch s verejnou účasťou. Komisia v tomto smere identifikovala 5 problematických oblastí, ktoré e, sú veľmi pekne rozdelené s jednotlivými politickými cieľmi, ktoré tu boli. Tu sme mali jeden e, problém, a tá sada politických e, nástrojov, ktoré boli predstavené alebo navrhované, bola konzistentná s tými politickými cieľmi, ktoré boli vytýčené v návrhu. Keď sa pozrieme na text komisie, tak je zrejme, že v pozadí týchto cieľov, um, ako napríklad um, naplnenie očakávania, zníženie uh, tých uh, medzier v tom, čo existuje uh, na trhu, vyhnutie sa konfliktu záujmov, v pozadí toho všetkého sú dva hlavné hnacie mechanizmy pre tento návrh. Tým prvým je, že je tu nedostatok jasnosti a auditnej kvality na úrovni Európskej únie a to malo jednoznačný prínos, alebo malo to bol to faktor, ktorý prispel k finančnej a ekonomickej kríze. My sme, sa len, my sme v tomto smere to nehodnotili, my sme len hovorili, že a opýtali sme sa, či komisia poskytla adekvátne e, dôkazy pre toto obvinenie. A druhým hnacím mechanizmom alebo hnacím motivom je to, že tu je e, dostatočná konkurencia na trhu s auditom. Možno je, Otázka ale znie, či komisia vo svojej, eh, vo svojej dopadovej analýze dokazuje, že tu je problém s konkurenciou medzi auditnými službami. Odpoveď na tieto dve otázky podľa môjho názoru nie je akademické cvičenie, pretože ak, ak len ak je tento problém veľmi jasne vytýčený, tak potom môžeme posúdiť, či navrhované riešenia tohoto problému môžu eh, teda efektívne priniesť pozitívny dopad. Ak nie, ak, ak budete ďalej vágni ohľadom toho, aký problém chceme riešiť, akému problému sa chceme venovať, tak v takom prípade môžete prijať opatrenia, ale nebudú prijaté na základe e, jasných, zrejmých dôkazov, ako sa komisia k tomu aj zaviazala. A síce, že komisia má predkladať legislatívu, ktorá je postavená na dôkazoch a parlament má zároveň právo na tieto informácie, tak aby vedel na základe tejto dopadovej analýzy rozhodovať o daných návrhoch. Ohľadom kauzálneho prepojenia medzi legislatívnymi nedostatkami v oblasti auditnej kvality a zároveň spôsobovaním krízy, tu naozaj chápem že to môže byť, e, že sa to veľmi ťažko môže e, odôvodniť pevnými dôkazmi. V súčasnosti nikto nevie e, jasne dokázať, že to bolo týmto spôsobené. Okrem toho nie je zrejmé, či dobre fungujúce povolanie auditora alebo poslanie auditora bude mať zároveň jasný pozitívny prínos k finančnej stabilite. To nemôže nikto spochybniť. každom prípade e, nevideli sme, ako komisia odôvodnila toto kauzálne prepojenie. Čo je ale znepokojivejšie v tejto dopadovej štúdii je to, že e, komisia e, stavia niektoré politické návrhy a niektoré tie kontroverznejšie politické návrhy na, na údajnom probléme konkurencie na trhu bez pochyby veľké štyri firmy majú obrovské podiely na európskom trhu. To je zrejme. Ale čo je ako, ako advokátka v oblasti obchodnej súťaže viem, že podiel na trhu sám o sebe nemusí automaticky znamenať, že dochádza k narušeniu hospodárskej súťaže. Nehovorím, že, nenaruša, že tu nie je narušená hospodárska súťaž, ja to neviem. V niektorých prípadoch to môže tak byť, ale možno v tomto prípade to aj naozaj je tak. Ale jediný problém, ktorý ja mám s touto dopadovou štúdiou je, že komisia to nedokazuje. Oni nemajú jasný dôkaz, oni len popisujú, aké sú tie vysoké podiely na trhu a potom robia porovnávania s inými sektormi a potom dospejú k záveru, že to musí byť problém. Ale komisia je Európsky orgán pre hospodárskú súťaž. Oni majú dáta, oni majú adekvátne kompetencie priamo na svojej úrovni, aby dokázali efektívne zhodnotiť situáciu na trhu. A oni to neurobili v tejto dopadovej štúdii. No a toto podľa mňa je problém, ktorý sme my identifikovali v eh, tomto dokumente. to nie je úsudok o tom, či opatrenia, ktoré sú navrhované, sú správne, alebo či by ste, e, či by ste mali schváliť alebo nemali schváliť túto legislatívu. My len hovoríme, ak chcete, teraz sa môžete komisie spýtať, aby vám lepšie osvetlila, čoho vychádza pri tomto tvrdení, že vysoké podiely na trhu týchto štyroch firiem sú problémom pre hospodárskú súťaž. Pretože podľa môjho názoru by to nemalo byť tak ťažké odôvodniť. Ale nie je to odôvodnené. Po definícii problému sme sa rovnako pozreli aj na posúdenie tých dopadov, ktoré sú očakávané od daného návrhu. Pri väčšine opatrení je veľmi jasný sumár, je to porovnateľné, e, je to robené pomerne dobrým, jasným spôsobom, ale pri niektorých návrhoch a bohužiaľ ide častokrát o tie najkontroverznejšie časti tohoto návrhu, či už ide o povinnú rotáciu, delimita- delimitáciu ohľadom poskytovania neauditných služieb, e, firmy s čisto auditným zameraním a tak ďalej. My si myslíme, že to hodnotenie by mohlo byť robené prísnejším a zreteľnejším spôsobom. Najmä čo sa týka nákladov a prínosov takýchto opatrení, tak tieto hodnotenia sú takmer nikdy nie sú takmer nikdy hodnotené alebo vytýčené. Musíme priznať, že komisia, tak ako to je vyžadované zo strany ich vlastných usmernení, je veľmi otvorená a transparentná hľadom nedostatku týchto údajov. Oni veľmi otvorene priznávajú, že nedokážu vám poskytnúť e, odhad, odhad takýchto nákladov. Ale aj ak by sme dokázali akceptovať alebo pochopiť toto odôvodnenie, tak výsledok je ten, že je naozaj veľmi ťažké posúdiť alebo rozhodnúť o pravdepodobnom dopade tohoto návrhu pretože e, nikdy tu nie je konkrétne číslo e, v tomto smere. Dovolte mi e, poskytnúť možno jeden príklad, ktorý je taký až šokujúci ohľadom zákazu poskytovania neauditných služieb pre auditované služby, auditované firmy. V prvom rade komisia hovorí, že tu nie sú žiadne priame náklady. Tie, sú, tie sa očakávajú, že sú nulové. Ale nepriame náklady existujú, ale nemôžu byť odhadnuté, keďže oni závisia od celkovej reštrukturalizácie trhu ale to je, cirkulár, to je vlastne zaciklená argumentácia. Oni hovoria, že vám nevieme dať e, náklady reštrukturalizácie, lebo reštrukturujeme. To je v poriadku, ale to nejakým spôsobom vám nepomáha, aby ste videli, aké sú dôsledky tohoto návrhu. No a my si myslíme, že tento nedostatok kvantifikovaných e, argumentov alebo tieto kvantifikované analýzy je nepriamo dôsledkom e, nedostatočnej detailnej analýzy trhu od začiatku. Ešte jeden príklad. Dopadová analýza ani už vlastne nesúvisí s tým pôvodným návrhom a to je e, výpočet tohto rotačného obdobia. Dopadová analýza hovorí len o tom, dopadová no, štúdia hovorí o tom, ako má byť ideálne 9-ročné obdobie. Kratšie bude príliš drahé pre firmy. Ale potom, keď sa pozriete na návrh, tak zrazu komisia navrhuje rotačnú e, lehotu 6 rokov tak e, ja myslím, že tento výbor má právo položiť otázky komisii ohľadom toho, aké sú tieto rozdiely. No a zároveň, z čoho tieto rozdiely vyplývajú. No a na záver, ešte minimálne teda časť tohto návrhu sa stretla s veľkou časťou kritiky e, zo strany sektora a hlavným problémom sa zdá byť to, že to není až tak o tých jednotlivých cieľoch tohoto návrhu, ale je to skôr spojené s proporcionálnosťou čiže primeranosťou jednotlivých ustanovení, ktoré sa to navrhujú. No a e, dobre stavaná dopadová štúdia, dobre kvantifikovaná a s dobrým odôvodením jednotlivých cieľov, ktorá bude postavená na jasných dôkazoch, by pomohla podľa nášho názoru pri argumentácii za takýto návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či sú otázky na príslušný útvar. Ja mám otázku na komisiu. Keď som to prvýkrát videl, tento návrh, tak moja prvá myšlienka bola taká, že prečo to vôbec riešime, ak je to problém hospodárskej súťaže v niektorých oblastiach, tak máme predsa veľmi silné generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž, právny základ. Prečo sa to nerieši v rámci um, hospodárskej súťaže? A potom je tu aj tá otázka, že prečo sa tam nerobilo aj takéto vyšetrovanie. Zoberme si napríklad, e, v Spojenom kráľovstve je veľký prieskom trhu a potom sa snažia z toho dospieť k nejakým dôsledkom. A keď vidíme, čo generálne riaditeľstvo plánuje zo strednodobého hľadiska, tak skúmajú pomerne intenzívne trhy a robia všetko možné, ale tu sa to zrazu nedeje. Takže sa pýtam, prečo? Prečo sa to nedeje? Neviem, či niekto z komisie mi dokáže vôbec odpovedať aspoň približne na túto otázku. A Zrejme to bude možné až neskôr pri nejakom ďalšom e, rokovaní. Pán riaditeľ Basy? You, Ďakujem za túto otázku, pán Lene. My sme si mysleli, potom ako sme preskúmali príspevky k zelenej knihe a potom, ako sme veľmi pozorne sledovali debatu po zelenej knihe, tak sme si mysleli, že táto otázka sa má riešiť v rámci iného zorného úhla než hospodárska súťaž a cieľom našeho návrhu nie sú ciele protimonopolného charakteru, ale skôr ciele, ktoré súvisia s kvalitou auditu, s dôverou investorov a s nezávislosťou auditorov. Preto sa mi vaša otázka veľmi páči, pretože aspoň môžem odpovedať na jednu z vecí, o ktorej tu hovorili kolegovia z posudzovania vplyvu. A to vychádzalo vlastne presne z toho, že my tu nedokazujeme nejaký problém z hľadiska e, súťažného práva. Preto pretože právny základ je iný. Tu je právny základ vnútorného trhu a možno nás tak veľmi nezaujímal tento súťažný uhol a preto tento návrh vychádza z ustanovení, ktoré nemajú protimonopolný, protisúťažný charakter. Dúfam, že som vám poskytol prvú odpoveď Neviem, či ešte neskôr dostanem slovo, alebo nie, pretože ak nie, tak by som využil túto príležitosť na to, aby som sa vyjadril k posúdeniu vplyvu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade dovolte mi poďakovať spravodajcovi za túto správu. Pozorne ju sledujeme, ako ste si viete predstaviť. E, zhodneme sa na viacerých aspektoch. E, v každom prípade e, v každom prípade nemusím sa zhodnúť na všetkých bodoch, ale to, čo je veľmi dôležité, je, že od tohoto momentu alebo v súčasnosti sme pripravení spolupracovať bežným spôsobom e, medzi dvoma e, dvoma legislatívnymi orgánmi, tak aby sme dokázali nájsť riešenie, ktoré bude uspokojivé a priateľné pre všetkých. To je východiskový bod, ktorý podľa môjho názoru e, treba vždy pripomínať zas a znova. Zároveň sme veľmi spokojní ohľadom tohoto nového vývoju, e, ktorý sa týka e, dopadové analýzy, ktorá sa dotýka dvoch, eh, dvoch eh, jednotlivých služieb, teda parlamentnej a komisie. Nemáme pocit, že sme urobili dokonalú prácu. Eh, ne, nikdy si nemyslíme, že to, čo sme pripravili, je úplne dokonalé. Sme samozrejme pripravení to zlepšovať s vašou pomocou. Rovnako netvrdíme, že sme urobili úplne dokonalú prácu pri dopadovej analýze. Takže ja si myslím, že s pomocou ostatných inštitúcií, zajtra e, v budúcnosti aká, ktorákoľvek inštitúcia bude dokázať vykonať dopadovú štúdiu a zbierať dáta, ja myslím, že potom budeme v konečnom dôsledku mať iba lepšie výsledky. To je práve to, čo by sme mali, e, čo by sme mali smerovať nie sú tu žiadne napätia medzi komisiou a parlamentom. No my sa tešíme z vašej kritiky. My naozaj veľmi radi vidíme, že táto práca bola vykonaná e, najmä pri príprave našho dokumentu a veľmi sa tešíme na vaše vlastné posúdenie tohoto návrhu ak sa teda preto rozhodnete, alebo aj e, dopadových návrhov, ktoré tu budú. Dopadové analýzy, tak tie e, sami o sebe e, nekončia e, týmto poriadaním. Oni by mali len viesť k lepšej tvorbe politike, politiky a zároveň k lepšiemu e, tvorbu, lepšiemu, lepšiemu rozhodovaniu, ktoré máme e, urobiť. E, nebudem úplne odpovedať na všetky tie detailné otázky. Nemyslím si preto, že, že to je preto, že sme urobili dokonalú prácu, ale je to práve kvôli tomu, že sme otvorení voči dialogu a to naj, najmä voči dopadovej štúdii. Sme naozaj pripravení diskutovať len o tomto, a to na základe vašej dopadovej analýzy a sme veľmi radi, že nám konečne niekto pomáha v tomto veľmi náročnom úsilí. Ako uvidíte, keď začnete aj vyrobiť takéto dopadové analýzy e, bez len <laughs> kritiky tých, ktoré robia ostatní, tak to budete môcť zažiť na vlastnej koži. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Všetko sme správne pochopili a myslíme si, že aj to, čo ste povedali, je hodné podporiť. Dobre, ďakujem. K tomuto bodu dnešného programu nemám žiadne otázky ani pripomienky. Pán kolega Karim, chcete ešte vy na záver niečo povedať? Chairman, thank you. Pán predseda, ďakujem pekne. E, ja som si to naozaj veľmi užil, túto diskusiu. Bolo to veľmi živé treba povedať, že je to taký britský vlhký sen. Pán Masip, vy eh, pochádzate z horúceho a temperament, temperamentného poloostrova. My nemáme takéto mokré sny. V každom prípade eh, môžem vás uistiť o jednej veci. Váš argument je taký, že vy chcete, aby som odovodnil túto politiku. To je práve to, čo som ja a viacerí kolegovia kritizovali za to, že to robí komisia. Čiže nemôžeme dať voz pred kone, nemôžeme to obísť, nedá sa to, pre, nedá sa to preskočiť. Nie. Musíme najprv mať dôkazy pre politiku, ktorú chceme tvoriť a aby sme dokázali tvrdiť, že ja som rád videl niektoré tie zistenia, ktoré som videl z toho veľmi detailného dokumentu, ktorý nám bol poskytnutý. Netreba zabúdať na to, že toto je poprvýkrát, keď sme takúto procedúru využili No a zároveň som mal možnosť vidieť eh, skutočne e, pozitívne závery. To je netúce to, čo ste povedali, pretože nezabúdajte na to, že som to bol ja, kto v tomto výbore povedal, že úvodná prezentácia a úvodné zistenia by mali byť robené transparentným spôsobom a to nie za akýmikoľvek zavretými dverami. Tento argument som urobil v čase, keď som nemal žiadnu predstavu o tom, aké boli zistenia v tejto konkrétnej správe. A teda otača to celé takto z jednej strany na druhu, to je naozaj nespravodlivé. No veľmi stručne, pán predseda, nebudem teraz prechádzať bod po bodu tým, čo hovorili kolegovia, tým, čo hovoril pán Budu a čo hovorila pani Tajn, tak eh, len mám tu niekoľko veľmi zaujímavých návrhov, ktoré boli predložené v tomto smere naozaj by som veľmi rád privítal možnosť, aby som si s vami mohol sadnúť. Ako náhle budete mať nejaké myšlienky e, čierne na bielom, aby sme si tým mohli prejsť a riadok poriadku si to zhodnotiť, aby sme vedeli, s čím pracujeme, čo nás čaká, ako to najlepšie zapojiť e, tie nápady, ktoré ste vy predkladali. E, pani Lichtenberger povedala všeobecné vyjadrenie hľadom dopadovej štúdie obojím, že sa budem opakovať, pán predseda, je to poprvýkrát, keď sme takýto proces využili. Je to práca, ktorá sa neustále vyvíja. Pre nás to je také. Ja som naozaj veľmi vďačný e, jednotke pre dopadové štúdie za tú prácu, ktorú spravili a e, som veľmi rád za to, že poskytli tie detaily, ktoré nám v tomto smere veľmi uľahčili prácu. Ale rozhodne, rozhodne toto je niečo, s čím musíme narábať ako s, pre, s neustále prebiehajúcim procesom. My sa ako keby tvárime, že nemáme záujem, ako to tam budeme budovať ďalej, že nás ne, nezáleží na tom, ako sa to bude vyvíjať. Ale len veľmi stručne, keď sa venujeme jednotlivým týmto bodom komisie, je spravodlivé, aby kolegovia vedeli, že som prizval komisára Barniera aby si, e, sme si k tomu sadli, a to už dvakrát, aby sme pripravili a pre, prešli si niektoré návrhy komisie, tak aby sme to dostali do štádia, kde tak my, ako aj komisia, e, budú vedieť, a tam, kde to je možné, rada, aby sme dokázali e, pripraviť solidný návrh návrhov a aby sme dosiahli dohodu. To je jediný spôsob, ako do, dosiahnuť čo najlepšie, najkvalitnejší dokument, ktorý nám pomôže túto tému posunúť ďalej. Mali sme to stretnutia, boli veľmi produktívne, mali by sa konať ešte e, jedno stretnutie, boli veľmi nápomocné, ako náhle sa ocitnem v situácii, kde e, v konečnom dôsledku nebudem mať e, nikoho, kto není úplne spokojný, ale to není moja úloha, aby som naplnil očakávania všetkých. Ja nemám za úlohu e, každého e, naplniť želania všetkých ľudí okolo stola. Ja potrebujem pripraviť solidný návrh a ak sa mi to podarí, tak myslím si, že tým sa nám e, podarí naplniť aj to, na čo nás sem poslali naši voliči. Ďakujem pekne. Takže môžeme opustiť tento bod a prejdeme k bodom 32 a 33. To by sme mohli riešiť ako jeden bod. D- začala by s kolegyňa McCarthy s bodom, bodom 32 a ja by som potom pridal k tomu môj bod. Takže poprosím kolegyňu McCarthy. Um, chair, um, I start with... Ak by som mohla teda byť eh, aby som sa to mohla vyjasniť. Najprv budem hovoriť o svojej správe a potom budem hovoriť ako tieňová spravodajkyňa k vašej správe, potom ako ju predstavíte vy. Alebo to rozdelíme a budú to dve samostatné témy. Dobre, urobíme to takto. Urobím svoje vystúpenie, potom si vypočujem, čo povedia ľudia ku kompromisom, potom predstavíte vašu správu a ja poviem ako tieňová spravodajkyňa SND. Dobre, kolegovia, chcem vám veľmi pekne poďakovať za ten čas, ktorý ste venovali predkladaniu pozmeňujúcich návrhov, to, čo som rozdistribuovala včera. Ako si určite spomeniete, rozhodli sme sa, že nebudeme hlasovať do septembrového stretnutia. Máme teda viac času na to, aby sme to zvážili, niektoré z týchto bodov, ale pripravila som niektoré kompromisy, ktoré podľa môjho názoru odzrkadľujú e, väčšinu tých názorov, ktoré, boli, ktoré zazneli na pôde výboru. Tieto všeobecné body e, sa týkajú špecifických tém, ktoré boli veľmi dôležité je to reporting na úrovni projektov, na úrovni krajiny, najmä sa týkalo ťažobných, eh, ťažobných firiem, ťažobného odvetvia. Ten prach, ktorý tam bol nastavený nielen tu, ale aj na výbore ikon, bol nižší než v pôvodnom návrhu komisie. Ja som pôvodne hovorila, že mne sa nepáčilo používanie takýchto prahov, eh, finančných prahov, ale vo všeobecnosti si myslím, že nakoniec skončíme s nejakou sumou. Takže v tomto smere je to niečo, o čom budeme musieť rokovať, najmä čo sa týka rozličných pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. No a samozrejme viem, že aj v správe pána Leného boli pozmeňujúce e, návrhy predložené v tomto smere. Ale čo je veľmi dôležité, je, že musíme nájsť doho zhodu na tom, čo má byť nahlasované či teda máme mať e, e, nahlasovanie na úrovni projektov, na úrovni vlády, či návrh vlády postačuje s tými projektami, ktoré tu boli vymenované. Myslím si, že väčšina, väčšina pozmeňujúcich návrhov s tým nesúhlasí a práve preto by sme sa mali vybrať hm, možno iným smerom ako rada, ale stále tu je priestor pre, eh, pre zlepšenie pre ďalšie kompromisy. bola tu veľká časť pozmeňujúcich návrhov, ktoré hovorili o tom, že nahlasovanie krajinu po krajine malo byť súčasťou výročnej správy a preto by tieto informácie mali byť auditované. E, tieto informácie poskytované firmami majú zabezpečiť to, že sú dôveryhodné a nezávisle overiteľné. Opäť e, kompromisy, ktoré tu sú, ktoré to definujú, hovorujú o objemoch platieb, ktoré majú byť zverejnené ale čo je zaujímavé je to, že keď hovoríme o vašej správe, pán predseda, keď budeme hovoriť o vašej správe, tak sme v tomto smere určite trochu napredovali a je tu e, možnosť nájsť istú mieru dohody v tomto bode. Ďalej som sa chcel dotknúť témy minimálnej versus maximálnej harmonizácie pre reportingové požiadavky. To, čo som sa snažila urobiť v kompromise, bolo nájsť strednú cestu medzi pozmeňujúcimi návrhmi predloženými na výbore. Niektoré boli proti maximálnej harmonizácii a iní zase chceli veľmi obmedzenou maximálnou harmonizáciou. Tak som chcela vlastne povedať, že e, budeme to mať maximálnu harmonizáciu pre malé a stredné firmy, ale e, firmy nemôžu dávať dodatočné očakávanie od firiem, čiže to bude tzv. ľahký prístup, okrem toho, čo sa nachádza v výročných správach. Zhoda je taká, že chceme znížiť e, byrokratické náklady pre malé a stredné podniky, ale je to správa o transparentnosti, čiže musíme nastaviť akceptovateľnú úroveň, úroveň transparentnosti a to je veľmi dôležité pre udržateľnosť na úrovni malých a stredných firiem a moje skúsenosti pri e, komunikácii s firmami je to, že oni chcú mať transparentnosť, ale nechcú aby boli úplne vyňatí z povinností v tejto téme, pretože si uvedomuje, že to je dôležité aj pre ich eh, dôveryhodnosť v týchto témach. Eh, členské štáty potom budú môcť zavádzať prísnejšie reportingové požiadavky v prípade veľkých firiem alebo verejných eh, podnikov, ako bude nevhodné ako to bude vhodné. Budú zároveň nastavovať aj jednotlivé Prahy pre identifikáciu pre akcionárov a ďalších. Myslím si, že to je veľmi v poriadku. Táto diskusia bude musieť byť veľmi citlivá pri nastavovaní jednotlivých kompromisov, ktoré budeme nahľadať v tejto oblasti. Viem, že tu boli niektoré obavy, ktoré súviseli s delegovaním práce ESME E, to bola aj posledná diskusia, ktorá prebiehala, tak som sa opäť pokúsila e, tieto obavy možno otvoriť a verila som, že nájdeme snáď kompromis ohľadom tejto témy, ktorá, aspoň podľa môjho názoru, by nám umožnila, aby ESMA vytvorila s nami e, usmernenia v tejto oblasti, ale zároveň nebude zodpovedná za, za dohľadanie nad pravidlami. Niektoré členské štáty chceli, aby členské štáty vydávali vlastne doplňujúce usmernenia. No to by bolo toho trochu priveľa. Mali by to byť usmernenia ESMI a členské štáty by mali doplňujúce usmernenia, ale musíme zabezpečiť, aby akékoľvek usmernenia boli primerané a zároveň musia brať do úvahy pohľad malých a stredných podnikov, čiže nemali by sme ich preťažiť dodatočnými pravidlami. Ďalej, čo sa týka XPRL eh, nahlasovania opäť e, pochopila som e, to, čo hovorilo, to, to, to, to, čo padlo, že to je dôležité, ale ako hovoril aj pán predseda v prípade účtovníctva, pravidel o účtovníctve, tak e, to, čo sa skutočne snažíme dosiahnuť, je to, že vytvoríme jeden elektronický reportingový formát v Európskej únii. A preto v tejto fáze to, čo by sme mali povedať, je to, že chceme zaviesť jednotný formát pre reporting, a tým, že tak spravíme, mali by sme opätovne e, zvážiť tento rozmer a poprosiť ESMU, aby zvážila, či XPRL je to, čo sa má naozaj používať. A ak ten názor bude taký, že to máme používať, tak v tom prípade poďme ďalej a zozáväzníme XPRL. V každom prípade chcem kolegom iba povedať, že tu existuje istý výskum, ktorý hovorí, že Ehm, je tu skupina ľudí, ktorí pracujú na zmene XPRL, stále hovorím o elektronickom nahlasovaní, ale zlepšia to tak, aby sme sa zbavili niektorých chýb. Takže pri legislatíve by sme mali niečo vlastne e, posunúť ďalej a vytvoriť priestor na to, aby, sa, aby sme brali do úvahy aj vývoj technológií. Nemali by sme záväzne vytýčiť len jeden štandard. Rada by som videla aj ehm, dopadovú analýzu pri iných reportingových formátoch, mali by sme ich otestovať aby sme to urobili podobne ako SCC, hovorilo sa aj viacerí kolegovia, že SCC není, e, nepovedal, že XPRL bude povinné v USA, ale len po období testovania a dobrovoľného nahlasovania sa to zozáväznilo. Takže v tomto smere by sme mali možno sledovať podobnú cestu. Pri ďalšom kompromise, ktorý sme skúmali, to boli tie e, delta výpočty hlasovacích práv, e, tak tam som sa rozhodla, že to zahrniem do textu, pretože výbor IKON mal v tomto smere veľmi jasnú líniu a musím povedať, že naozaj je správne, aby sme to zapojili e, takýmto kompromisným spôsobom, pretože sme je to v súlade s tou legislatívou, ktorú sme už schválili a je to v súlade s legislatívou o, krátkom, o rýchlom predaji. Takže v tomto smere to súvisí e, s inými legislatívnymi dokumentami. Keď sa pozrieme na sankcie, e, to bola oblasti, kde už prebiehala diskusia. Pozeral som sa na pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené v tejto oblasti. Ako som už hovorila, nikdy som není úplne spokojná ohľadom veľmi, veľmi, pre, veľmi presne vytýčených finančných pokút. Je to vždy odlišné medzi 27 členskými štátmi. To, čo môže fungovať v Rumunsku a Bulharsku, nemusí nevyhnutne byť efektívne vo Francúzsku. Tie čísla to nezohľadňujú. Ale potom sme mali dobrú diskusiu s komisiou a s kolegami a myslím si, že to, čo spravím, je to, že zachovám väčšinu návrhov v tejto oblasti s niektorými dratočnými ustanoveniami. Najmä pri hlasovacích právach tak tie budeme suspendovať len vtedy, keď prekročí notifikačný prach ale len pri tých najvážnejších prípadoch. Tam sme pochopili logiku tohoto návrhu. No a rovnako sme si mysleli, že bolo explicitne správne povedať, že členské štáty by mali právo uvaliť ďalšie sankcie na vyšších úrovniach než tie, ktoré sú vytýčené v smernici. Opäť to musí odzrkadľovať charakter rôznych systémov v členských štátoch. Skúmali sme rôzne oblasti legislatívy a regulatívy a musíme podnechať istú mieru flexibilite pre členské štáty. Ďalej si myslím, že že tie úrovne, ktoré navrhuje komisia pri minimálnej a maximálnej úrovni sankcií, ktoré môžu byť eh, vytičované, tak tie najnižšie úrovni členských štátov sa mali postupne zvyšovať a mali byť uplatňované rovno, rovnejšie, alebo teda e, rovnoprávnejšie. V tom má istú logiku a rozhodol som sa, že tento návrh podporíme. Keď sa pozriete na moje návrhy, tak uvidíte, že som e, kompromisné návrhy posunula tak, aby odzrkadlovali e, tú všeobecnú mienku. Ohľadom zverejňovania sankcií. Osobne si myslím, že zverejňovanie sankcií je veľmi dôležité, najmä čo sa týka odrádzania členských štátov, aby, eh, aby konali v súlade, teda aby sa nerozhodli ignorovať túto legislatívu. Eh, rozhodne nechcem obmedzovať tieto eh, tento zoznam tak, že aby ktokoľvek, kto má dobrého právnika, aby sa z toho vedel vykrútiť. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme informovali verejnosť, aj médiá, tých, o, o tom, že niekto konal hm, zle. No v každom prípade je to motivačný faktor. Vidíme to aj v ďalšej oblasti, kde pracujem. Je to e, nariadenie o zneužívanie trhu. Keď viete publikovať zistenia a pokuty, ktoré boli uplatnené alebo teda dané v danom prípade, e, tak e, si ľudia povedia, stojí mi to za to, aby som bol takto zverejnený. E, takže má to svoj efekt, má to svoj dopad a určite to aj istým spôsobom demotivuje. V každom prípade som to posunula na trochu tak, aby, aby sme e, odzrkadlili to, kam smeruje aj komisia. Revízna klauzula, tak e, tu som e, si osvojila niektoré, osvojenie, niektoré názory ikonu a Medzinárodného obchodného výboru v tomto smere, tak rozhodla som sa, že to preskúmame dva roky po transpozícii ale opäť sa vraciame k téme, ktorá je vo vašej správe, pán predseda, a síce ohľadom toho, ako sa majú nahlasovať platby vládam, vrátanie toho, e, toho Prahu a úrovne projektového nahlasovania. Čo sa týka oblasti, ktoré budeme musieť prehodnotiť a podľa mňa dva roky sú dostatočný čas na to, aby sme mali prvú správu o tejto oblasti. Rovnako preskúmame témy ohľadu, ohľadom výnimiek z nahlasovania platieb vládam, pretože tam sme narazili na rôzne problémy. Európska centrálna banka, členské štáty, národné banky členských štátov. Mohli by sme pokračovať o výnimkách, ale len v prípade, že by sme mali efektívne správu, ktorá by hovorila o tom, aký je dopad takýchto výnimiek No a sú tu aj ďalšie vlastne prehodnotenia ktoré sa týkajú e, štandardov ESMA, ďalšie témy, ktoré veľmi znepokojovali ikon výbor, to je systém centrálneho skladovania, uplatňovanie sankcií, to tiež bude musieť byť prehodnotené po dvojročnom období. A vtedy by som len vyzvala kolegov, keďže viem, že nemáme dosť času, ale aby si to pozreli, aby si pozreli tie kompromisné návrhy, ktoré predložili, ako sme o tom už aj diskutovali pri vašej správe ohľadom účtovných štandardov, samozrejme to nahlasovanie krajiny od krajiny je dôležité v tejto oblasti, no a Rada v tomto smere e, pripravila svoj vlastný e, kompromis a text v tejto oblasti. V každom prípade moje kompromisy, ktoré odzrkadľujú tieto pozmeňujúce návrhy, sú ešte veľmi vzdialené tomu, čo je vo vašom texte. Takže budeme musieť nájsť ešte spôsob, ako to zosúľadiť, tieto dva texty, alebo alternatívne budeme musieť hlasovať. Ale radšej nie. Vypočujeme si, čo chcú kolegovia povedať v tejto téme, no a potom samozrejme e, vystúpim ako tieňová spravodajkynia za SND v prípade štandardov pre účtovníctvo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Hovorili ste tu už aj o tejto téme konania postupu. Áno, mali sme pomerne málo času sa zaoberať kompromisnými návrhmi. Začiatkom septembra, najpozdejšie začiatkom Štrasburgu v septembri sa e, dáme dokopy so spravodajcami, aby sme videli, aké možnosti uplatnenia existujú. Ak nie, tak potom o tom budeme v septembri hlasovať pretože je tu potom hmla a treba to jednoducho vyriešiť. Aspoň vieme, aká je línia väčšiny pri jednotlivých bodoch a aká by mohla byť ja by som povedala teraz niekoľko slov k tomu, o čom ste hovorili vy, a to je smernica o transparentnosti. Toto je niečo zásadné. Táto smernica sa zameriava na skupinu podnikateľov, ktorí aj tak predstavujú úzky záujem verejného záujmu oveľa užšie než pri tých ostatných smerniciach a tu na musia byť prísnejšie požiadavky na transparentnosť než pri pod ostatných podnikoch, najmä pri účtovných e, nariadeniach. Takže je tu mnoho otázok a ja ako tieňový spravodajca mojej politickej skupiny tu mám oveľa väčší priestor, než tomu bolo pri účtovnej smernici. Toľko k tomu, že kde by sme mohli nájsť lepšie možnosti na priblíženie, na zblíženie. Pokiaľ ide o úlohu ESMI, tak tam mám skôr reštriktívnejší postoj a určité hlásenia, minimálne informácie o stave sa môžu pripraviť a keď by mohli vypracovať členské štáty ďalšie kritériá, ale otázka je, či potom z toho nevytvoríme väčší zmetok. No ale uvidíme. Expial, aj o tom som hovoril, tam zdieľam v zásade váš názor, že je zmysluplné mať takýto systém, ale najprv by sa to malo snať preskúšať, aby sa zistilo, či je to vhodné, ale v zásade takýto elektronický systém hlásení je niečo, s čím sa dokážem stotožniť. To platí pre obidva návrhy textov, ktoré tu máme, pre obidva návrhy právnych predpisov. Pri sankciách považujem za správne vyškrtnutie odškodnutia a potom pri vyšších sankciách sa dá ešte o tom hovoriť, ale v zásade to považujem za, tendenč- za neproblematické. Pokiaľ ideme e, do oblasti od krajiny k krajine, tak kompromisné návrhy sú e, postavené na kritériách, to má aj prednosti, aj nevýhody možno budú musieť o tom tieňovi ešte hovoriť. Aj v oblasti smernice o transparentnosti sa žiada znovu táto požiadavka pre všetkých e, emitentov a pre PIS aj to je otázka, ktorej sa budeme musieť ešte celkové venovať. Projekt, podľa projektu je obmedzené na suroviny a lesníctvo, ako navrhla komisia. Prahové hodnoty, aj o tom musíme ešte raz hovoriť. Musí to byť tak, aby to nebolo priveľmi byrokratické, ale efektívne, aby to aj také zostalo pokiaľ ide o správu k e, verejne kotovaným a e, povinnosti auditu, aj to je niečo, čo môžeme hovoriť. Aj tu by sme to mohli inak riešiť, než to riešime v oblasti smernice pre účtovníctvo, tak aby sa to týkalo všetkých podnikov a nielen tých, ktoré sú, všeobec, ktoré sú mimoriadny verejný záujem. Uh, Teraz niekoľko slov k mojim kompromisným návrhom, ktoré sa týkajú účtovníctva. Ja som sa tu pri mnohých témach, o ktorých sa rokovalo, orientoval podľa tónu diskusie pretože, v rade, pretože niektoré otázky sa diskutovali v rade a potom sa dospelo ku kompromisom, ktoré by mohli byť aj pre nás prijateľné. Netýka sa to všetkých oblastí, ale niektorých oblastí a preto pri niektorých oblastiach som sa tak povediac držal toho, čo sa už aj v rade prediskutovalo a dohodlo. Kompromis 1 sa týka oblasti and review. Tam by stačilo, keby sme to shrnuli v odôvodnení a takto to mali pomôcku ako pre výklad. Pri kompromise 2 to sa týka návrhov komisie, ktoré raz spraví komisia ako corporate government a corporate social responsibility, teda spoločenská zodpovednosť e, obchodných spoločností tu na to nemusíme cieľene riešiť. Kompromis 3, to je experiel eh, hlásenia. Tam mám takú istú líniu ako kolegyňa McCarthy. Kompromis 4, to je tá problematika s malým režimom. Tam boli návrhy najmä francúzskych kolegov, ako aj iných. A rada tu prijala e, flexibilnú hranicu 20 plus minus, čo považujem za prijateľný kompromis, ktorý prenecháva členským štátom hrací priestor, ale pritom má aj určitý harmonizačný vplyv. Kompromis 5 sa týka najmä technických zmien. To sú veci, ktoré ešte v návrhu pani Kasek boli komplexne prebraté Kompromis 6 sa týka alternatívneho hodnotenia finančných nástrojov. To má sú byť prípustné v určitom obchodnom čase, ale nie pre všetky majetkové e, podoby, pretože by som chcel mať čo najmenej určitých tých, takýchto pôžičok pri e, účtovníctve sedmička, osmička odráža kompromis dosiahnutý v rade. Je to viac technického charakteru a pri posudzovaní treba vychádzať zo zvyčajného. To je kompromis 9. Potom je tu kompromis 10 To sa týka eh, odpisovania goodwillu, to, o tom sa už hovorilo aj v rade a to, čo tam, eh, čomu dospeli, by sme mohli prevzať. Jedenástka je prispôsobenie v dôsledku kompromisov 7-8, dvanástka si myslím stačí tu. E, uviesť číslo pracovníkov a pri 13. je lehota na podanie ročnej uzavierky, ktorá zostáva v právomoci členských štátov. To súvisí so správnymi opatreniami a členské štáty majú o tom rozhodnúť. Tu netreba na európskej úrovni podrobnú úpravu. 14 to je tá výnimka auditu pre malé a stredné podniky. Lobisti usilovne pracovali, ale ja si myslím, že sa s tým musíme ešte vážne zaoberať, pretože nie každý stredný e, podnik, to sme už hovorili aj pri mikropodnikoch, nielen každý stredný podnik to naozaj potrebuje. Napríklad, keď chcú zobrať úver a banka povie, tak to musíš urobiť, tak to musí urobiť, ale tá otázka je, že či toto musí byť povinné. O tom musíme ešte hovoriť, preto tento návrh. 15. zodpoveda riešeniu rady a systematicky to platí tak či tak do smernici o preskúmaní uzavierky, potom hlásenie podľa krajín. To sú povinnosti členských štátov a tento kompromis hovorí, že pôvodne to takto nebolo navrhnuté. Tu na je jeden, prvý bode som sa hýbal, mám novú definíciu projektu, ktorú navrhujem. Myslím si, že je lepšie ako definovanie pôvodu, ktoré tam bolo, pretože sa tu odvoláva na jednu či viac e, zmluvných dojednaní. Pokiaľ ide o trestné právo, tak tu navrhujem grandfather clause. Aj to si myslím, že je určitý posun a zabezpečí že členské štáty v budúcnosti budú môcť túto povinnosť, ktorú tu zakotvujeme, obísť, ale o tom sa dá ešte viac hovoriť. O tom budeme hovoriť ešte medzi tieňovými spravodajcami. Mám tu aj ďalšie platby. Poudkazujem len na tranzitné plynovodné poplatky, bezpečnostné služby, a potom sú tu ďalšie informácie ako povinnosť zo strany mm, e, zamestnávateľov, e, poplatky za znečistenie a podobne. Potom je tu kompromis pre, e, pri postupe od krajiny k Ukrajiny, napríklad keď cerská spoločnosť pracuje v jednom z týchto dvoch sektorov. A je tu rozšírenie E, sektorov v revíznej doložke. Nenavrhol som, ja viem, že sú aj iné názory, rozšírenie na iné odvetvia, pretože sa tým ešte budeme zaoberať, na stretnutí tieňových e, spravodajcov a neuvažujem ani o audite, pretože si myslím, že v smernici o účtevníctve to vedie k neprimeraným nákladom alebo môže viesť k ním. Možno sa na to pozerať inak v e, kontexte smernice o transparentnosti, pretože to si myslím, že to sa týka všetkých podnikov. Dneska som dostal stanovisko Transparency e, International, ktorá hovorí o najväčších podnikoch, napríklad ako je Shell a podobne, ale tá smernica o účtovníctve sa vzťahuje na všetkých a keďže sa vzťahuje na všetkých, tak to znamená, že tých, ktorých chceme zasiahnuť, zasiahneme, ale keďže strieľame brokovnicou, zasiahneme aj všetkých ostatných. A to je možno účinok, ktorý veľmi nechceme a kde sme to trocha prestrelili a kde to vedie k neprimeraným výsledkom, Takže ja som chcel jasne povedať, že došlo k určitému pohybu, ako je vidieť na návrhoch kolegyne McCarthy, ako aj z mojich návrhov a teraz sa musíme pozrieť na to, či začiatkom septembra sa dostaneme bližšie k sebe a ak by to bolo možné, tak by sme to v tých oblastiach, kde to je možné, spravili spoločnými kompromismi a keď nie, tak by sa tieto otázky potom ešte tu riešili vo výbore hlasovaním a uvidíme, aký bude výsledok a uvidíme potom, čo bude v pléne a potom pléno musí rozhodnúť o zásadnej otázke, aký je mandát parlamentu, či budeme rokovať, alebo to ukončíme v prvom čítaní a čakáme potom na druhé čítanie, potom ako nám rada predloží svoju dohodu. Toľko som chcel ja zatiaľ povedať. Teraz pani Tajn potom kolegyňa McCarthy a potom takže nech sa páči pani So, tak som to správne pochopila, tak najskôr ku kompromisným návrhom pani McArthur a potom k tým vašim. Čo sa týka stanoviskám k smernici o transparentnosti, ja som si to našla až dnes ráno, takže e, iba predbežne sa k tomu vyjadrujem. Kompromis 1. Tu môžeme z veľkej časti vyjadriť súhlas. Pri tých e, project by project um, tu stojí 30 tisíc, my sme žiadali niečo iné, ale určite nájdeme riešenie a potom podľa mňa je dobré, že malé a stredné podniky viackrát figurujú explicitne v kompromisných návrhoch a potom elektronické výkazníctvo. Tu si taktiež myslím, že je veľký rozdiel medzi smernicou o účtovníctve a o transparentnosti. Myslím teda, že tieto podniky tak či tak už eh, splňajú normy pri výkazníctve. tej smernici o účtovníctve by to nemalo byť iba v úvodných ustanoveniach, ale mm, ak by súhlasili aj zelení, tak by to malo byť v normatívnej časti, ale napriek tomu by sme to nechali dosť otvorené, teda akú podobu by to elektronické výkazníctvo malo mať. Ja som iba navrhla XPRL, pretože je to bežné v USA a už e, to podniky v rámci výkazníctva používajú ale možno, že by sme to mali vyňať z úvodného ustanovenia a dať to do no- normatívnej časti. Tu sa uvádza rok, ale ja myslím, že by sme tú lehotu mohli ešte predložiť. Potom kompromis číslo 6. Mám otázku na spravodajkyňu. Tu už tá lehota vôbec nefiguruje v rámci ktorej majú byť verejne prístupné takéto výkazy. <clears throat> Nedávno som zistila, že od 52. Siemens pôsobí v Číne, 1852. Čiže už naozaj dlhé roky. Neviem, či na nejakom inom mieste eh, je eh, lehota, ako dlho to má byť prístupné verejnosti, nemusí to byť 5 rokov, napríklad 30, e, čokoľvek, ale predsa len by tam mala figurovať istá lehota, kedy to e, potom skončí, pretože inak to ani nebudú zvládať počítače, keď to má byť prístupné 100 rokov a viac. Takže možno toľko ku kompromisným návrhom kolegyne McArthy. Teraz k tým návrhom pána Leneho. Už v nev- nedôvode chcem povedať, že so všetkým súhlasím, aj keď ľutujem, že tu nie je jasné rozdelenie medzi tradičným účtovníctvom a tými ostatnými formami, ale asi to inak nejde. Ja myslím, že by bola možná výnimka pre tie členské krajiny, ktoré majú odlišný režim pre malé a stredné podniky, ale v poriadku, ak to nie je možné, tak nech to tak aj ostane. Dôležité je to, že pri 15 a 16 sa uvádza právny základ pre auditorov, aby teda mohli pozerať aj do budúcnosti. A Taktiež sa spomínali malé a stredné podniky, ktoré už sú vyškrtnuté. <clears throat> Ja som o tom diskutovala v Nemecku. Napríklad eh, to, čo sa zaručuje inak prostredníctvom auditu, u nás eh, robia daňoví poradcovia. My by sme teraz nechceli tento systém meniť A taktiež je prípad Belgicka, e, kde takúto prácu vykonávajú advokáti, takže naozaj tie rozdiely sú dosť veľké, teda kto e, overuje účty. Potom tie sporné body e, krajina podľa teda audit podľa krajín. Ja by som chcela naznačiť líniu skupiny ALDE dosť jednoznačne, pretože sa to dosť výrazne odkláňa od kompromisného návrhu. My nechceme iba zahrnutie surovín a lesníctva, ale všetky odvetvia a taktiež e, definícia projektu zatiaľ nám nevyhovuje a mm, odkazujeme na náš pozmenujúci návrh alebo na definíciu v smernici o transparentnosti. A taktiež by sme chceli mať e, povinnosť e, výkazníctva na úrovni členskej krajiny, nie od 500 e, tisíc eur, ale už od 100 tisíc eur. Potom veľkosť podniku, ak som to správne pochopila, tak by to malo ostať pri návrhu komisie, s tým súhlasíme. Potom kompromisný návrh ešte uvádza dátum, odkedy by bola platná povinnosť e, pre členské krajiny, inak budú podliehať e, sankciám v tretej krajine. No, ale je tu odvolávka na to, že to inde vo svete neexistuje, takže je to nadbytočné. Potom články 36 a 38, tam sa hovorí o povinnosti výkazníctva, ale my kladieme dôraz na effective rates, ktoré by sa mali uplatňovať a taktiež odkazujeme na problém v článku 39. Tam sa hovorí, že materská spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti ťažby suravín a lesníctva, Takže bez ohľadu na to, o aké ide odvetvie, tu je problém v tom, že celý koncern uh, môže byť uh, nakazený. A je tu všeobecné zdražovanie e, surovín alebo monopol dokonca čínskej konkurencie a mnohé podniky, ktoré predtým nakupovali na svetových trhoch, si teraz snažia e, zabezpečiť vlastnú baňu Takže mala by byť iba výkaz, e, povinnosť e, výkazu pre cerskú spoločnosť a nie pre celú skupinu, pretože inak tá skupina ako celok nemusí mať nič spoločné s ťažbou surovín, alebo to pravidlo de minimis, ja myslím, že 1 alebo 10 je obvykle pre celú skupinu, aby sme tu nemuseli úplne meniť e, definíciu skupinu. E, si určite sa výlučne nevenuje oblasti súrovín ani lesníctvu len preto, že niekde možno, že kúpili malý kúsok lesa. Kolegyňa McAfee. Um, well... Súhlasím s pani Tajn v tom, že potrebujeme si vziať istý čas na to, aby sme preskúmali tieto kompromisy detálne. Je to naozaj veľmi komplexná oblasť a chcela som poďakovať spravodajkyni za to, spravodajcu, pretože tu bolo veľká snaha zobrať, eh, zobrať na palubu, tak povediať, veľa pozmeňujúcich návrhov. Je tam veľa pozitívnych posunov, napríklad definícia malých a stredných podnikov, eh, poz, pozmeňujúce návrhy pani Kastex, pana Hidalgu, tie boli osvojené. To bolo veľmi dobré, ale eh, myslím si, že nebudem sa teraz sústredovať na to pozitívne, to vám viem povedať, čo sa nám páči. Sústredím sa na to, kde ešte stále máme problémy a kde nás čaká ešte kus práce. No a Samozrejme, to sa týka tých rozdielov, ktoré máme ohľadom reportingu krajiny po krajine. Tu je menší bod, ktorý napríklad súvisí s tým, že ak sa dotkneme toho, že chceme vlastne vidieť harmonizované výročné správy, a mali by byť podané 9 mesiacov po ukončení finančného roka, poviete po, po rozumnom čase, tak tam je problém, že rozumný je už, e, už subjektívny faktor. To pre niekoho je rozumný čas, pre niekoho to je nerozumný čas, čo je pre niekoho iného rozumný čas. Takže naozaj sa v tomto smere musíme zjednotiť a preto chceme s vami komunikovať, aby sme tieto veci zlepšili a upresnili. Problémy, ktoré máme s týmto nahlasovaním krajiny od krajiny, je zásadný problém, ktorý podľa mňa nie je otázkou kompromisu. A síce, vy ste povedali v zásade, že ak ktorákoľvek firma sa zapojí do ekvivalentného reportingového systému, ako napríklad EITE, EITI, tak budú vyňatí. Ak ja by som bola firma, ja by som rovno do toho išla dobrovoľne, do nejakej schémy, pretože ja by som nebola pokrytá touto legislatívou. A v takom prípade tento zákon nemá zmysel, pretože už bude plávať na vode, nebude pevne zasadený. Každý povie, že ja chcem ísť do dobrovoľnej schémy. Nie všetky dobrovoľné schémy nefungujú. Niekedy fungujú, ale nie je to ekvivalent. Nemôžeme to nejakým spôsobom považovať za ekvivalent. Ja som sa pozrel na vašu správu. Je to, veľmi, je to tam veľmi uvoľnené ohľadom tých Eh, pravidelných eh, požiadaviek. Čiže eh, nemôžeme porovnávať dáta z predchádzajúcich rokov, lebo tam nie sú porovnateľné tie dáta. Takže bojíme sa, že presunieme ten vlastne voz, tak povediať, pred kone. Urobíme niečo, čo je dobrovoľné, čo nie je až také prísne a prečo potom potrebujeme záväznú legislatívu, keď môžete byť vyňatí z povinnej legislatívy tým, že sa prihlásite k dobrovoľnej legislatíve alebo dobrovoľnej schéme. Je to potenciálna Ehm, medzera, musíme to riešiť, pretože tu pre nás nie je žiadny kompromis. Mohli by sme ale prijať kompromis ohľadom reportingových požiadaviek pre krajiny, ktoré zakazujú podobné konanie v trestnoprávnej legislatíve. Mala by to byť táto klauzula o táto grandfather clause, eh, tá sa veľmi ťažko interpretuje, pretože keď e, to nebude, e, keď teda nadobudne to účinnosťou, publikovaním tejto smernice v oficiálnom vesníku. Problém je ten, že e, pri diskusiách s komisiou ja by som chcela vedieť, ktoré krajiny majú trestnoprávne ustanovenia v tomto smere a potom ich dajme do zoznamu, do prílohy. V súčasnosti platný zoznam, nie do budúcnosti. Nechajme to na súčasne aktuálny platný zoznam aby, sme, aby presne vedeli, oni všetci vedia, čo budeme robiť. Ak majú dobrý lobbying, tak oni budú vedieť, čo robíme. Oni nebojte sa, sú presne informovaní. A e, členské štáty, e, ak sú vlády v tretich štátoch korumpované, tak povedia, že my ich zastavíme. A to je naozaj veľmi nebezpečné, ale ja som naozaj veľmi rada, pán predseda, že máme čas o tomto diskutovať. A síce SCC v tejto oblasti žiadalo, aby firmy, ktoré napríklad majú, ktoré lobovali za výnimky, výnimky napríklad, lebo tam je trestnoprávna legislatíve, aby tam boli poskytnuté príklady, kde to existuje funguje. Nestačí len povedať, že chceme výnimku. Otázka je, prečo chcete výnimku a dokážte nám, že fungujete v krajine, ktorá vám bráni takto konať. Ja myslím, že to je naozaj spravodlivé, aby firmy to museli obhájiť, pretože v opačnom prípade to, čo budeme robiť, je to, že tu máme prílohu, ktorá v súčasnosti existuje, ale budeme musieť byť v tomto smere trochu tvrdší No a je dobré, že máme trochu času, pretože ja, ja idem do Washingtonu na budúci týždeň, máme tam celú radu tú tému hľadom trho, zneužívania trhov, stretnem sa s SCC aj e, ľuďmi, ktorí hovoria o transparentnosti a oni to majú e, predstaviť 24. augusta. Pozrieme sa na to, aké sú ich pravidlá, budem mať výmenu názorov s nimi. Ako som už hovorila, e, musíme sa tejto situácie zmocniť. Oni tam trošku už sa šuchtali a ne, ne, mimovládne organizácie sa súdili z SCC a oni hovorili, že už mali pripraviť tieto pravidlá. Oni tvrdili, tvrdia, že to úmyselne zdržovali, že sa naozaj šuchtali, tak povediac, pretože tam boli iné záujmy. Tak tomu my nechceme rozhodne vidieť. Potrebujeme zabezpečiť, aby sme mali veľmi silný postoj v týchto témach a je naozaj veľmi dôležité, aby sme to možno trochu e, neprehnali a nepreponáhľali sa pri tých dôležitých témach. Čo sa týka Praha, o dôležitých čísel, o tom môžeme rokovať, tam je naozaj veľký priestor na to, aby sme to mohli spraviť. E, nemyslím si, že to treba otvárať. Čo sa týka pohľadu mojej skupiny, my naozaj chceme, aby tu bola dobrá definícia projektu a podľa mňa tá definícia je zatiaľ veľmi slabá. Viem, že si to chceli posunúť, ale stále sa to dá ešte zlepšovať. Ďalej, e, ako som už hovorila, pozrieme sa teraz na kompromisné návrhy, pozrieme sa, aké zlepšenia vieme spraviť. No a keď som si mohla vypočuť jednotlivé vystúpenia, tak ja viem, kde je tá väčšina, ako, ako bude hlasovať väčšina vo výbore. A myslím si, že väčšina, a taká istá väčšina by bola aj v pléne. Takže ak to nezlepšíme, aby to bolo silnejšie, tak externe budeme obviňovaní, že robíme kompromisy v témach, kde bola väčšina pre silnejší postoj. Nemali by sme sa tomu vyhnúť, pretože budeme kritizovaní tými, ktorí veľmi pozorne sledujú práce na tejto správe. Teším sa na spoluprácu, pretože napredujeme a to ma naozaj veľmi teší. Ďakujem, kolega Hefner. Ja Ďakujem pekne, pán predseda. My teraz diskutujeme o obidvoch témach. Spojili sme ich, my sme si to u nás na skupine rozdelili. Ja sa venujem transparentnosti, kolegyňa Lichtenberger, účtovníctvu, takže ja sa teraz obmedzím iba na tú smernicu o transparentnosti. A možno, že uvediem iba niekoľko zásadných e, pripomienok a potom možno viac, hlavne k tomu účtovníctvu kolegyňa Lichtenberger. Všeobecne e, je to naozaj veľká príležitosť, ale aj veľká povinnosť, aby sme teda dosiahli väčšiu transparentnosť pre všetkých zúčastnených, pre investorov, samotné podniky a tých, ktorí robia seriózny, transparentný biznis pre mimovládky, vlády a tak ďalej. Takže naozaj je príležitosť teraz niečo robiť proti vyhybaniu sa plateniu daní. Vieme, že to stojí veľa eh, úsilia a nakoniec predsa len to nie je úplne nepriestrelné a samotné firmy niekedy vôbec žiadne dane e, nakoniec neplatia. Teraz k tej smernici o transparentnosti a vášmu rozsahu pôsobnosti. My sme sa tomu intenzívne venovali vo viacerých diskusiách aj s tieňovými spravodajcami, aj pozmenujúce návrhy boli vypracované. A môžeme povedať, že to jediné, čo pre nás je dôležité, v podstate z veľkej časti je odzrkadlené v kompromisných návrhoch spravodajkyne, takže ja sa jej chcem za to poďakovať, pretože je to asi predsa len dobrá práca mm, vypočuť si všetkých zainteresovaných uvidieť, e, porozmýšľať nad tým, ktoré sú kompatibilné navzájom, ale mňa teraz viac e, zaujíma následovné. Máme e, viac menej dve E, správy, ktoré ale e, nie sú interne veľmi konzistentné, takže neviem, ako s tým, ako výbor naložíme to, čo teda je e, prakticky realistické, čo zvýši právnu istotu. Ja dúfam, že aspoň pri niektorých zásadných otázkach sa dopracujeme k spoločným definíciám a k istej symetrii, zhode Aj pri ďalších e, rozhovoroch sa ste to naznačili. Podľa mňa je to veľmi dôležité, pretože inak e, to bude nie jasnejšie, ale nejasnejšie. Takže zatiaľ asi toľko. Potom, pokiaľ ide o kompromisy, tu z veľkej časti môžeme súhlasiť, hlavne pokiaľ ide o smernicu o transparentnosti. Takže z mojej strany žiadne výhrady ani pripomienky. Ďakujem pekne. Kolegyňa Lichtenberger. Začnem s tou ťažšou časťou. A začala by som s tým, čo už povedal kolega. Nesmieme zabudnúť na to, že je tu daná určitá súvislosť a že bude potrebné v niektorých oblastiach tu mať kompatibilné vymedzenia a postupy aby sme nevytvorili právnu neistotu. To je pre mňa jedna z tých hlavných požiadaviek a tu vychádzam aj z stanoviska Ekonu. Kapitola 9 chcem tu poukázať len na niekoľko detailov, kde si myslím, že by sme mali ešte ďalej diskutovať. Poprvé je to definícia projektu. Keď to e, nastavíme na vnútropodnikové vymedzenia, tak si myslím, že otvoríme oblasť pre rôzne kúzla, triky a to ma neuspokojuje. Ja si myslím, že tu ide naozaj o to, aby sme dosiahli určitý súlad, zhodu, aby bolo jasné, kto čo chápe pod projektom a obmedziť sa len na podnikové vymedzenie, to vidím problematicky. Napriek všetkej láske k pri pozitívnym stimulom z tejto oblasti si predsa len myslím, že je to problém. Teraz k rozsahu pôsobnosti. Jasné. Tam máme rôzne názory či to má byť len baníctvo a lesníctvo, alebo či to má ísť ďalej. To je jasné. Ja si myslím, že samozrejme ten ideálny prípad by bol, keby sme tam mali všetko, čo prekračuje alebo je pri týchto prahových hodnotách, pretože už máme aj mnoho zmiešaných koncernov, po druhé tu máme aj ten problém, že jeden sektor je prísne upravovaný, druhý nie je. Ten jediný kompromis, ktorý si viem predstaviť, je, že by sme začali s baníctvom a lesníctvom, lesným hospodárstvom a potom otvorili dvierka, ako pôjde vývoj ďalej. To je jediná možnosť, ako si viem predstaviť kompromis. To znamená, že by sme tu mali nejaké ustanovenie, ktoré by bolo výhľadovým ustanovením do budúcnosti, to by bolo stále lepšie, ako keby sme sa mali obmedziť len na tieto dve odvetvia. A moja priorita je sa, samozrejme, aby sme prekročili túto hranicu, aby sme mali širšiu pôsobnosť. To isté sa týka aj platieb. Aj tam chcem viac informácií. Pre mňa napríklad potrebujem ďalšie informácie, ktoré sú veľmi zaujímavé sú e, zisk pred zdanením daňové sadzby, pretože to tiež vedie k porovnateľnosti a transparentnosti. Pokiaľ ide o e, hraničné hodnoty, prahové hodnoty, tak aj tu si myslím, že 100 tisíc by mohlo byť pri obidvoch, že by sme mohli ísť týmto smerom a potom by sme dospeli snať k tomu e, rozumnému prístupu a pokiaľ ide o výkazníctvo, správy, hlásenia, tu súhlasím s kolegyňou, keď povieme, že kto dobrovoľne pristúpi do nejakého systéma výkazníctva a má výnimku, tak naozaj to vytvára dojem takých svetuškárov a to nechcem poznám tieto všetky story, stále čítam tieto veci a správy o zodpovednosti, spoločenskej zodpovednosti podnikov a pritom niektoré z nich poznám, ale veľmi sa čudujem, keď čítam tie ich správy, pretože to vytvára len také zdanie. Je to skôr beletria než obraz skutočnosti. A pokiaľ ide o beletriu, tak si myslím, že literatúra sa týka iných, napríklad autorských práv, ale určite nie výkazníctva. Tak si myslím, že tu treba byť opatrný, aby sme neotvorili dvierka um, falošnému, vytváraniu falošného obrazu, falošných svedcov a keď tam budú takéto dobrovoľné možnosti, tak to naozaj dodá niekomu gloriolu, ktorá mu nepatrí. Musíme byť ale porovnateľní, pretože potom aj potenciálny investor z toho nič nemá, keď tam má tie rôzne dobrovoľné systémy výkazníctva, tak potom ako má s tým pracovať? Potom by musel byť naozaj profetom prorokom. Ja som to neprišla všetko do detailu, to nebolo možné vzhľadom na krátky čas, ale považujem to za veľmi fascinujúcu tému. Hýbe sa to, zbližuje sa to. Ja si myslím, že by sme tu mohli dosiahnuť pomerne veľa. Ďakujem veľmi pekne, komisia. Chce sa komisia tiež vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, len pár vyjadrení. Viem, že už trošku neskoro. Uh, v každom prípade dovolte mi najprv povedať pár vyjadrení k téme e, smernice o transparentnosti. Musím povedať, že sme naozaj veľmi radi e, a e, potešení tým kompromisným textom, ktorý bol predložený na stôl. Je to všeobecne veľmi pozitívna správa, je tu možno niekoľko vecí, ktoré treba ešte ďalej diskutovať, tak to pravdepodobne dokážeme vybaviť neskôr v rámci trialógu. Čo sa týka XPRL, Vždy som hovoril, že sme v tomto smere veľmi otvorení. Myslíme si, že toto je skutočne budúcnosť. Sme pripravení pozorne s ESMou napredovať. Nemyslím si, že to má byť komisia, má to byť skôr ESMA, ktorá má robiť posudky, e, terénne testovanie, majú v tomto smere lepšiu expertízu. A čo sa týka transparentnosti ako takej, tak tam sme e, napredovali výraznými krokmi vpred čo sa týka témy eh, nahlasovania krajiny od krajiny, lebo to je tá hlavná sporná téma. Čo sa týka smernice o účtovníctve, tak v tomto smere, eh, to podobne ako hovorí vaša správa, my si myslíme, že pri celom rade tém, pán predseda, spravodajca, zlepšili ste eh, celý rad tých tém, o ktorých sme hovorili, stále tu ešte niekoľko bodov, o ktorých treba diskutovať, najmä ktoré sa týkajú vášho pozmeňujúceho návrhu v článku 7 alternatívne opatrenie na základe férovej hodnoty problém, ktorý vidíme tam, súvisí s tým, že vy sa chcete presunúť od modelu IVRS. Ja viem, prečo to chcete spraviť, ale upriamujem vašu pozornosť na to, že v predchádzajúcom pozmeňujúcom návrhu Európska únia, Rada aj e, parlament zaviedli tento Everest a chceli, aby tam bola väčšia flexibilita pre firmy e, pri používaní týchto tzv. ferových hodnot vo svojom účtovníctve. Takže týmto pozmeňujúcim návrhom v podstate stiahneme tú flexibilitu, ktorá tam je v súčasnom texte a odbereme ju preč. Ďalej, čo sa týka e, deportingových povinností krajín od krajiny, tak dovolte mi po, po, po, postaviť tú vec inak. Zjednodušenie smerníc za zároveň transparentnosti, smerníc o transparentnosti, ak e, CBC nebude tam, tak to bude môcť byť ukončené aj pravdepodobne tento týždeň. Čo bude dôležitá správa, ktorú vyšleme priemyslu, že to zjednodušenie je rozhodne niečo, čo naozaj veľmi veľa firiem zaujíma. Ale postoj, postup krajiny od krajiny berie za rukojemníkov e, tieto dva návrhy. My vidíme, že parlament a všetky ostatné strany chcú napredovať a zároveň sa chcú dostať do konfliktu, ale je tu celý rad rôznych kreatívnych myšlienok. My naozaj veľmi radi tomu pomôžeme. E, veľmi radi vám pomôžeme vášmu výboru alebo bilaterálne hľadať lepšie definície. Ale sú tu dve veci, e, dve témy, v ktorých musíme byť jednoznačnejší. Jednak je to rozsah rozsah e, teda tejto tézy krajín od krajiny, ktoré bol predložený na stôl, tak ten v, e, sa týkal predovšetkým textilného priemyslu a drevárskeho priemyslu. Myslíme si, že to je stále ešte správny prístup. Vytvorí to rovnakej, rovnakú e, pozíciu aj so Spojenými štátmi americkými. Viem, že tu je niekoľko poslancov, ktorí chcú zajsť ďalej a v zásade to uplatňovať na všetky firmy. Alebo na všetky väčšie firmy minimálne teda. My si myslíme, že potom budeme verovať úplne inému cieľu a síce cieľu, o ktorom hovorili viacerí poslanci a síce vyhýbaniu sa daňových povinností daňovým únikom. Nikto nemôže byť proti tomu, aby sme bojovali proti daňovým únikom. Rozhodne proti tomu nie je komisia, ale podľa nás tento nástroj finančného reportingu nie je ten adekvátny nástroj, aby sme bojovali proti daňovým únikom. Vieme, že komisia bude mať v tomto smere zelenú knihu a celý rad rôznych návrhov, ale e, musíme toto riešiť inými spôsobmi, najmä vyhnúť sa daňovým rajom ale stále nie sme presvedčení, že tá téma na reportingu krajiny od krajiny bude užitočná. Sme za viac transparentnosti, nepochopte ma zle. Otázka je, či tento cieľ naplníme týmto nástrojom. Mali sme tu diskusiu o dopadovej analýzy, mali sme tú tému a dospeli sme k záveru, že to bude pomerne náročné drahé pre náš priemysel, nebude to veľmi efektívne a zároveň to bude ohrozovať našu konkurencieschopnosť. A teda, ak chceme túto štúdiu brať seriózne, tak tu máme tiež niečo, čo musíme veľmi e, preskúmať pozorne. Čo sa týka materiality a diskusie o projektoch, tak e, myslím si, pán predseda, že ten návrh, ktorý ste predložili na stôl, e, trošku buduje na tom, čo sme my už zvažovali, nechceme, aby firmy kompletne prepracovali svoj systém účtovníctva, my chceme, aby oni využívali to, čo tam už je, ale myslím, že vaša nová definícia je trochu lepšia, trochu presnejšia, takže v tomto smere to je rozhodne ten smer, ktorý by sme mali napredovať. A tiež si myslíme, že audit e, týchto správ, tu musíme byť pozorní a nevytvárať dvojakú záťaž. Musí to byť overené, ale ak tieto správy sú postavené alebo vyplývajú z už auditovaných účtov, tak eh, rozmýšľame nad tým, či dvojitý audit je nevyhnutné. Možno by tam mala byť nejaká verifikácia, ale musíme byť kreatívni na to, aby sme to bremeno pre priemysel eh, zachovávali na čo najnižšej možnej úrovni. Ale súhlasím s tým, že istý typ verifikácie tu mal byť, by, by tu mal byť prítomný sa prezajem cez tie body, ktoré ste hovorili, zaznelo tu veľa zaujímavých bodov. Ďalej, čo sa týka Eh, hodnotenia toho, čo tu je kriminál, trestnoprávna legislatíva. Eh, pani McCarthy hovorila, dajte mi zoznam tých krajín, ktoré to sú. Je tých, tých zoznamov je len niekoľko. Hovorili sme otvorené v dopadovej štúdie, že tých krajín je málo, ale eh, priemysel sa je tým znepokojený. Hovorili sme o príklade Číny páči sa mi tá myšlienka tej, tej klauzuly pre ochranu ustanovení z predchádzajúceho stavu, to je naozaj dobrá. E, dôležité je, ako to nechať zúžené, ako je to len možné. Každý vie, že tieto nové e, prvky legislatívy rastú ako hobby podaždi v jednotlivých krajinách a to je, tie môžu spôsobiť, že tento návrh bude neefektívny a to nechceme. E, komisia chce byť ambiciozná, chceme, aby to bolo úspešné, ale tiež chceme zdôrazniť, že sme pod istým časovým tlakom, takže využijeme tie týždne, ktoré máme k dispozícii, aby sme to dotiahli do konca. Tešíme sa na to. Pozerám sa na čas, ja teda už nič nepoviem. V septembri môžeme ešte systematicky o tomto diskutovať aj s tieňovými a pokúsime sa mm, to naplánovať na začiatok štrásburského týždňa, na začiatku pondelok alebo útorok a možno, že technicky ešte týždeň predtým sa môžeme tomu venovať eh, systematicky tým jednotlivým bodom. Dobre, takže tento bod teraz uzavrieme. Teraz jeden ešte otvorený bod ostáva. Bod 36, ustanovenie programu práva a občianstvo. A ja iba poviem, aká je lehota na predkladanie eh, pozmeňujúcich návrhov. Je to 18. júl 37 odložíme, 38 bod rôzne. Má niekto niečo? Zdá sa, že nie. Nasledujúca schôdza 17. a 18. september tu v Bruseli. Všetkým želám pekné leto. Ďakujem. Uh. Oh.